Uh, good afternoon, um, everybody. Um, welcome to our first meeting of... Príjemné popoludnie. Srdečne všetkých vítam po letnej prestávke. Eh, myslím a dúfam, že všetci eh, sú plní energie do nadchádzajúcich mesiacov, eh, pretože nás čaká mnoho zaujímavých tém. No a navrhujem, aby sme hneď začali Prvým bodom programu je voľba štvrtého podpredsedu, ale neviem, či tu máme dostatok členov nášho výboru. Five. Only five. So then... We have six members. We can wait for a few minutes if... Uh... Yeah. Súhlasíte s tým, aby sme to odložili, pretože myslím, že dáva nejaký zmysel, že by sme počkali, takže dúfam, že mi to pripomeniete. Dobre, takže prvú tému a prvý bod programu odložíme, takže prejdeme bezprostredne k schváleniu programu. Prejdem, teda posunieme voľbu štvrtého podpredsedu na alebo teda predhlasovanie, bod 4 schválenie zápisnice bolo tiež odložené a bod číslo 5 správa o prebiehajúcich medziinstitucionálnych rokovaniach a udalostiach. To bolo zrušené. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak táto téma bude prijatá. Ja mám niekoľko oznámení, ako všetci vedia. Tak e, toto zasadnutie je vysielané na internete. Je to tiež v aplikácii e-meeting a rovnako vás chcem informovať, že máme dvoch nových administrátorov v rámci sekretariátu tu výboru INKO. Prvý je, a no, momentálne tu aj je v miestnosti, je Mark Bímiš, ktorý prešiel zo sekretariátu výboru ITRE vidí, že Imko je tiež, alebo teda Imko ho zaujala a prešiel teda na náš sekretariat, takže srdečne vás vítame do týmu. A druhou osobou je Anne-Sophie Johnson, ktorá je národnou ex- expertkou a ona tiež sa pridala do nášho týmu v júli a ona sa bude venovať hlavne téme normalizácie. Po týchto oznámeniach môžeme prejsť hneď k bodu číslo 6. A je to usúdenie pozmeňujúcich návrhov a akčnom pláne o akčnom plán v oblasti retailových finančných služieb. Dala by som slovo, ale bohužiaľ to nie je. spravodaj sa to nie je, ale možno Nikola. Vy ho zastúpite, neviete. Alebo niekto iný za skupinu SAD. Nikola, nech sa páči. E eh, eh, žiaľ, Jozef má problémy s lietadlom, mešká lietadlo a žiaľ ani nemohol nám poskytnúť informácie. Neviem, či by sme mohli presunúť tento bod na neskôr, ak sa mu podarí prísť trochu neskôr. Okay, then I propose that we... Dobre, takže navrhujem, aby sme prešli hneď k bodu číslo 7 kde spravodajca je prítomný. Je to zváženie návrhu správy Nikolu Danteho, vykonávanie smernice, pokiaľ ide o reguláciu a potreby, potrebu reformy odborných služieb. Takže rada by som dala slovo vám, Nikola, aby ste nám predstavili návrh správy. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja si myslím, že je to trochu ťažké. Neviem, či ostatní členovia, či tieňoví sú prítomní. A neviem, či by sme mali ešte počkať za pár minút. Môžem čakať, alebo môžem začať prezentovať, ale nie sú tu ani len tieňoví. No dobre, môžem urobiť úvod Forse varrebbe la pena, lo dico come proposta, aspettare 10 minuti. Ja by som možno počkal 10 minút, aby sme si vypočuli ostatných. Di essere presenti. Però se volete io parlo. Yeah, it's only Andreas who is missing because I see the ECR shadow report. Uh, tiež spravodajca EKDR, EKR, ALDE, tí sú tu, takže ak eh, súhlasíte, áno, Andrea. Máme tu pripomienku, takže tieňový spravodaj sú prítomní, nech sa páči. Dobre, ide o oznámenie, ktoré vychádza zo širšieho rámca balíčka služieb, na ktorom pracujeme. Ide o legislatívne iniciatívy a už istý čas sa im venujeme. Oznámenie komisie prináša podrobnú analýzu niektorých profesionálnych služieb. Hlavne analýza sa sústreďuje na niektoré kategórie architekti, eh, advokáti, stavební inžinieri, nehnuteľnosti, agenti a turistické agentúry a cestovné kancelárie. Tieto eh, profesie sú štyri kategórie, to je stavebníctvo, nehnuteľnosť a cestovný ruch. A ide o to, aby sa vylepšila regulač- regulačné prostredie pre tieto profesia sektoria. Sú tam aj isté odporúčania a reformu pre každý členský štát. Všeobecne toto oznámenie poukazuje na potrebu pokračovať v ceste reforiem profesionálnych služieb – zadefinovať priame prepojenie medzi reformami a ekonomickým restom prostredníctvom regulácie a vytváraním nových pracovných miest. Je to veľmi dôležitý bod. Služby mm, zahrňajú 150 miliónov pracovníkov, európskych občanov. Je to 68 celkových pracovných miest v EÚ a z ekonomických e, kritériov 10 triliónov eur, takže je to naozaj obrovská suma. A počet profesí, ktoré sú regulované, je veľmi vysoký. V Európe máme asi 50 500 regulovaných profesí a tam treba dodať ešte mnohé ďalšie, ktoré nespadajú alebo nemajú špecifickú normatívu. A mení sa to samozrejme od krajiny k Ukrajine, 76 regulovaných eh, profesí v Litve a 543 regulovaných profesí v Maďarsku. Takže ide o 22 pracovnej síly v Európe, teda asi 47 miliónov občanov a veľmi to závisí a mení sa to v EÚ 14 pracovnej síle e, v Dánsku, až 30 v Nemecku. Ide teda o veľmi dôležité a intenzívne iniciatívy. Stratégia jednotného trhu komisie oznámila celú sériu opatrení, ktoré majú vylepšiť národnú reguláciu pre regulované profesie, vylepšenie postupu notifikácie, vylepšenie smernice o služieb, o službách, zavedenie alebo vylepšenie princípu proporčnosti a tak ďalej. Usmernenia a odporúčania sa môžu chápať ako doplnkové a v oznámení sa poskytuje analýza, vyhodnotenie týchto profesí a to, aká je situácia v členských štátoch a aby tieto konkrétne sa prispôsobili existujúcemu regulačnému rámcu. Je tam aj test proporčnosti, ktorý prináša isté analýzy a hĺbkovú, hĺbkové hodnotenie tejto situácie v oblasti profesionálnych služieb. Či už pokiaľ ide o formu alebo o obsah, ide o vylepšenie prístupu členských štátov v regulácii. A majú sa stanoviť lepšie praktiky, aby e, regulácia a normatíva e, bola praktická a nepredstavovala zbytočnú byrokratickú záťaž. Myslím, že oznámenie komisie treba prijať pozitívne Ide o prvé komplexné hodnotenie a analýzu situácie. Čo je dôležité, túto smernicu e, treba plne aplikovať, hlavne článok 59, kde sú povinnosti transparentnosti v členských štátoch, štátoch a, a recipročné hodnotenie. Per quanto attiene la comunicazione... Pokiaľ ide o samotné oznámenie komisie, e, sú tam relevantné manevrovacie priestory pre členské štáty, aby ich služby boli účinnejšie, aby sa odstránili neužitočné prekažky na trhu a aby sa zvýšila hospodárska súťaž. E, v oznámení sú e, stanovené usmernenia pre každú krajinu, vychádzajúc z okolností odôvodnenie a propočnosť niektorých noriem, rovnako ako prístup k istým službám. Akékoľvek hodnotenie alebo definitívna analýza proporčnosti národných noriem sa musí robiť tak, že sa budú brať do aj nielen ekonomické kritéria faktory, Nový ukazovateľ restrikčnosti, tak ako ho navrhuje komisia, by mal predstavovať len čisto indikatívny nástroj pre národné orgány. Národná regulácia vychádza z národných záujmov spotrebiteľov a samozrejme berie do úvahy kultúrne, ekonomické špecifika členských štátov. Existencia rôznych modelov by nemal byť problém, ale práve naopak bohatstvo. Tieto služby sú kľúčovým faktorom pre uchovanie nášho sociálneho blahobytu a pre rozvoj nášho hospodárstva. V spolupráci e, s našimi, alebo vychádzajúc z toho, aká je situácia na globálnom medzinárodnom trhu, tento regulačný kontext na jednej strane podporuje hospodárskú súťaž, konkurencieschopnosť, inovácie, ale zároveň e, sa snaží ochraňovať vysokú kvalitu týchto služieb a berie do úvahy kritériá špecifika členských štátov a rovnako berie do úvahy práva spotrebiteľov. <clears throat> Je teda potrebná kombinácia ekonomických úvah a politických hodnotení, aby sa zadefinovali ciele verejného záujmu, aby nedošlo k diskriminácii, aby sme mali e, tieto služby vysoko kvalitné v Európe. Potrebujeme nielen účinný normatívny rámec, ale potrebujeme aj aktívne politiky na podporu týchto profesí, hlavne v súvislosti s novými s e, výzvami, v súvislosti s globalizáciou alebo digitalizáciou trhu. Nesmieme zabúdať ani na malých podnikateľov. Všetky tieto dimenzie potrebujú podporné politiky, tieto profesie potrebujú účinné politiky koordinované na európskej úrovni, napríklad neustále vzdelávanie, celoživotné podpora mobility v Európe a podpora internacionalizácii, odstránenie zbytočnej byrokratickej záťaže a tak ďalej. Venuje sa tiež pozornosť digitalizácii týchto služieb. Treba zdôrazniť veľké príležitosti pri riadení modernizácie služieb. Treba ich pozorne vyhodnotiť aj z hľadiska zamestnanosti a aký budú mať dopad na kvalitu služieb konkurencieschopnosť Európy a uchovanie ekonomického, sociálneho a kultúrneho modelu v Európe e, závisí tiež od toho, akým spôsobom tieto služby budú fungovať. Toto je text, ktorý sme predložili vzhľadom na obmedzený počet priestoru a riadkov Samozrejme, je tu príležitosť na pozmeňovacie návrhy. My predložíme k tomu pôvodnému textu tieto návrhy. A môjim zámerom je maximálne spolupracovať s ďalšími tieňovými spravodajcami. A ja dúfam, že to prinesie mm, uspokojivý výsledok. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Ďakujeme pekne, Nikola, za predstavenie vášho návrhu správy. Slovo teraz dostanú tieňový spravodajcovi Andreas Schwab. Je tieňový spravodajca za EPP. Neviem, či niekto má jeho poznámky a vystúpi v jeho mene. No zdá sa, že už je na ceste, takže najskôr dostane slovo EKR a tieňový spravodajca je pán Sulík, takže máte slovo. Ďakujem pekne. Na úvod, Evelyn, dovolte mi e, zablahoželať vám k vašej novej funkcii. Želám vám veľa uh, úspechov. Regulácia či usmernenie Európskej únie by malo smerovať k odburávaniu bariér, ktoré obmedzujú realizáciu štyroch základných európskych slobôd na rozdiel od pána spravodajcu nevidím fundamentálnu rolu európskej ekonomiky v regulovaných povolaniach. Zároveň si myslím, že by ich malo byť čím menej. Dôležité je dodržiavanie vlastnických práv, slobodný obchod, podnikanie, slobodné podnikanie a tak ďalej. Naplnenie týchto štyroch slobod nie je samoučelné, v skutočnosti sú to práve tie štyri slobody, vďaka ktorým stúpa kvalita služieb a lepšie výsledky často nezabezpečí ani tak lepšia regulácia ako menšia regulácia. Pripájam sa preto k postoju komisie, e, ktorá, ktorou vypracovaná štúdia vidí priestor na skvalitnenie a zefektívnenie poskytovania služieb v Európskej únie práve tým, že sa budú znižovať národné regulačné bariéry. Tento princíp, tento princíp navrhnem zdôrazniť aj vo svojom pozmenujúcom návrhu. Rovnako ako pán spravodajca vnímam potrebu väčšej porovnateľnosti záťaže regulácií profesionálnych služieb naprieč členskými štátmi. Preto vítam zavedenie ukazovateľa reštriktívnosti aj snahy o jeho metodické vylepšenie. Ukazovateľ môže byť užitočným nástrojom pri odburávaní bariér pri poskytovaní na jednotnom trhu. Z princípu subsidiarity vyplýva, že regulácia povolení povolanie je do veľkej miery kompetenciou členských štátov. Regulácie s, s protekcionistickými cieľmi, ktoré vytvárajú bariéry vo fungovaní vnútorného trhu, však už nemožno považovať za výsadu členského štátu, keďže sú v rozpore s myšlienkou jednotného trhu. Myslím si, že práve aktuálne toto začína byť dosť veľký problém keď si pozriem napríklad na iniciatívu Francúzska o obmedzovaní východoeurópskych podnikov, východoeurópskych pracovných, e, pracovných síl na západoeurópskych trhoch. Očakávam preto, že komisia v ďalšom kole analýz zadefinuje, ktoré okruhy národných regulácií sú podľa nej v rozpore s európskym právom. Domnievam sa, že napríklad podmienky, ktoré vyžadujú občianstvo, bydlisko na území daného štátu, špeciálne školy z toho štátu a tak ďalej sú umelými prekážkami uznávania, respektíve umelé prekážky uznávania kvalifikácie z iných štátov, nemajú mať na jednotnom trhu priestor. Podobné usmernenia ako k týmto siedmým povolaniam by som rád videl vypracované aj pre sektor zdravotníctva. Tento sektor zahrania až 40 regulovaných povolaní v Európskej únii a určite by nemal byť vyňatý z tejto smernice. Ochranu verejného zdravia považujem za dôležitý aspekt národnej politiky. Proporcionalita regulácie, tak ako vyplýva zo základných európskych zmluv, však musí byť dodržaná aj v tomto sektore služieb. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Uh, uh, ďakujem, pán Sulík. Andreas Šrab už prišiel. Prepačte, že sme museli uh, trošku poprehatovať program. Čiže Andreas Teší ma, že ste späť a bezodkladne vám môžem udeliť slovo k vašim pripomienkam a návrhu správy. Ďakujem, pani predsednička, prepačte, že som sa omeškal, meškalo mi lietadlo, ale teším sa, že po letnej prestávke v plnom plyne môžeme pokračovať v poradách. Chcem sa poďakovať kolegovi Dantimu, lebo si myslím, že návrhy, ktoré doteraz preložil, e, v podstate zodpovedajú e, tomu, čo je relevantné. Myslím si, že je správne, že pri regulácii e, povolaní musíme zabezpečiť, aby E, ciele, ktoré e, slúžia e, všeobecnému prospechu, musia byť prípustné a nesmú viesť do slepej regulačnej špirály. Problémom je aj to, že sú členské štáty, No a už sme si to všimli pri e, smernici e, o regulácii proporcionality. E, je tam viac regulácií povolaní, ale vždy sú tam návrhy pre iné členské štáty, čo sa má zmeniť. Mali by sme mať rovnakú úroveň po celej Európskej únii, aby sa to nediskriminovalo ale tá diskriminácia by bola len vo všeobecnom prospechu. Takže vš- musíme umožniť e, zmysluplnú reguláciu, možno ju stimulovať, ale musíme znižovať byrokraciu. V správe kolegu Dantyho je to veľmi dobre vyjadrené a Takisto sa tam jasne povedalo, že pracovná regulácia per se nie je prekážkou trhu. Napríklad to môže e, e, slúžiť e, k ochrane e, pohybu kapitálu, že spotrebitelia a spotrebiteľky na základe takisto, takýchto regulácií vlastne budú mať zvýšenú právnu istotu a to by sme mali e, príslušne v správe zohľadniť. Ale samozrejme to neznamená, že všetky opatrenia na reguláciu e, povolaní sú prípustné automaticky. Neznamená to, že členské štáty vo všetkých oblastiach musia vyvinúť e, regulácie a je teda na zváženie, že je veľa členských štátov, kde vznikajú nové povolania, nové regulačné rámce povolaní pre povolania, kde si právom kladieme otázku, či je na to naozaj dôvod. Ale tá rovnováha, ktorú potrebujeme, tu tá správa neposkytuje, ale ukazovatele pre túto rovnováhu, ukazovateľ regulačnej identity, to môže slúžiť ako informácia o nadmerenej regulácii a tak už to v podstate je uvedené v návrhu správy. No a nakoniec treba povedať, že komisia, nech už je to akokoľvek tvrdé pre príslušných e, úradníkov, pre príslušnú komisárku, tak uh, oni nie sú ušetrení rozhodnutiami, či uh, tie regulácie budú uh, preskúmávané uh, na základe konania pre porušenie. Takže v rámci dialogu s členskými štátmi od Polska po Maďarsko e, je potrebné, e, nebude možné, že sa všetko vyrieši same od seba. Dôjde aj k súdnym sporom. Kolega Breto to napísal vo svojej správe, bude to mať odkladný účinok e, pre zahájenie takéhoto konania pre porušenie a vlastne bude vyvíjaný nátlak na rozhodnutia komisie No a tá práca e, jednoducho musí byť primeraná a dúfam, že kolega tam e, uvedie túto správnu strednú cestu. Ja urobím pozmeňovacie návrhy, ale myslím si, že v princípe sa to uberá správnym smerom. Ďakujem. Thank you very much. Uh... Ďakujem. Teraz prejdeme tieňový spravodajca ALDE a je to pán Silimovič. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedkynia. Poprvé dovolte mi poďakovať sa pánovi Dantemu za veľmi dobrý návrh správy, ktorý e, uvádza to, čo tam treba. E, e, reguláciu odborných služieb, pokiaľ ide o tento návrh, ale aj čo sa týka návrhu proporcionality, ktorý skúvame tieto dva procesy sa navzájom doplňujú a všetci vieme, že regulované profesie spadajú do národných kompetencií. Chcem len pripomenúť, že komisia a parlament napomáhajú členským štátom, aby posúdili proporcionalitu regionál, regu, regulovaných povol, povolaní, ale toto nebude pokus regulovať povolania na úrovni Európskej únie, čo sa snažíme dosiahnuť je, e, akýmsi spôsobom viesť členské štáty k tomu, aby si uvedomili, že nadmerná regulácia vytvára prekážky pre fungovanie vnútorného trhu, e, bráni potenciálu pre rast, vznik e, pracovných miest a rastu ekonomik, tak ako komisia vo svojom oznámení uviedla. A úprimne povedané, keby som, keby som investoval 5 rokov času a financií na to, aby som sa stal lekárom, právnikom alebo už čímkoľvek, tak je logické, aby som bol schopný vykonávať toto povolanie aj mimo svojho mesta. Toto je potrebné, pretože ak komisia e, urobila, keď komisia urobila revíziu e, smernice v roku 2013, tak zaviedla povinnosť členským štátom e, oznámiť tie e, požiadavky, ktoré sú e, potrebné. Šesť členských štátov ešte nepredložilo takéto správy a je dosť evidentné, že niektoré z tých zvyšných členských štátov preukázali obmedzenú ochotu reformovať e, regulované povolania. Čiže v tomto kontexte úloha Európskeho parlamentu je podporiť ambíciu komisie, aby podporila členské štáty, aby zvážili reformy a v primeranej miere e, profesnú reguláciu. Vieme, že produktivita sa dá zvýšiť o približne 5 ak e, sa znížia e, prekážky v službách. V tomto zmysle chcem podporiť rozvoj nového ukazovateľa, ktorý zdôrazní reštriktivitu profesnej regulácie a členským štátom by to malo poskytnúť e, to vodítko na posúdenie, e, či takéto profesné, takáto profesná regulácia je vo verejnom záujme alebo nie. Takisto môžem uvítať podrobnú analýzu, ktorú vykonala Európska analýza. Tam bolo sedem skupín e, profesí, ktoré sú mimoriadne relevantné, keďže patria medzi kľúčové ekonomické sektory, pokiaľ ide o pracovnú mobilitu, ktorá je tam veľmi vysoká v týchto oblastiach Takže chcem podporiť členské štáty, aby využili túto analýzu, aby opätovne posúdili um, obmedzenia e, na poskytovateľov služieb a predovšetkým, aby zvážili kumulatívny efekt rôznych vrstiev regulatívnych opatrení, pretože kladieme jednu na ďalšiu a ďalšiu. A už je toho priveľa. Členské štáty môžu veľa stratiť keď ponechajú túto nadmernú reguláciu. Dovolte mi spomenúť len niekoľko príkladov. Na Cypre a na Malte e, e, civilná inžinierská spoločnosť, tam je 100% podiel profesionálov. Napríklad v Chorvátsku, e, keď ste účtovník, tak musíte byť usídlení na národnom území, čiže, nie sú, čiže žiadni iní účtovníci nemôžu vykonávať túto prácu. Keď v Chorvátsku nevykonávate profesiu viac ako 6 mesiacov, tak už nesmiete vykonávať. Takže myslím si, že mm, tam toto nie je opodstatnené, táto nadmerná regulácia. Čiže správa, ktorú spolu pripravíme, bude kľúčovým nástrojom pre nás pre európskych zákonodarcov. A členské štáty by to mali využiť a zreformovať a prehodnotiť e, neprimeranú reguláciu určitých povolaní. Čiže vyzývam e, k ambicioznej reforme a v tomto duchu predložím pozmeňovacie návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím už nikoho z GUE. Pán Šoltes, chcete sa vyjadriť? Nie, nevidím nikoho z EFTD, tak to znamená, že ak tu nie je žiadny iný kolega, ktorý by sa chcel vyjadriť, dobre, ak teda niekto z komisie, pán Martin Fon, ktorý je um, zodpovedným za túto oblasť, máte slovo. Ďakujem pani predsedkyňa, ďakujem všetkým kolegom, ktorí vyjadrali záujem a podporu. Pre prístup komisie môžem byť veľmi stručný. Súhlasíme eh, s návrhom správy, takisto súhlasíme s väčšinou vyjadrení, signifikantnosť profesí pre ekonomiku, ako je uvedené v správe a ako povedali viacerí členovia, je to identifikované ako dôležitá oblasť pre ekonomické záležitosti, konkurenciuschopnosť, eh, rast zamestnanosti a tak ďalej. Niekoľko bodov, ktoré už tu zazneli vo vašich vyjadreniach. Ukazovateľ, ktorý sme eh, vyvinuli, to je americký ukazovateľ, ale má E, teda je to vlastne kvalitatívny nástroj posúdenia. Pán Danty zorganizoval vypočutie začiatkom júla, kde e, ekonómovia diskutovali e, s členmi, napríklad s členmi OECD a zkrátka ten ukazovateľ vlastne zlepšuje existujúce ukazovateľe, najmä tie, ktoré vypracovala OECD, napríklad PMR a toto je krok vpred, je to pokrok, ktorý nás veľmi teší, ale zároveň musím povedať, že nás že nám je jasné, že číslo, ukazovateľ je jedna vec. Realita to je niečo viac ako len číslo, preto v našom oznámení a v sprievodnom e, dokumente sme kvalitatívne popísali situáciu, aby sme zabezpečili, že sa nepozeráme len na číslo, ktoré by mohlo byť zavádzajúce a nemusí úplne odrážať realitu. A toto je vyjadrené aj v správe a my s tým súhlasíme. Len jedna pripomienka, pokiaľ ide o e, nedodržiavanie. E, v správe sme nezvolili prístup že sa budeme zameriavať len na porušenia E, tá správa zachádza ďalej. Sú tu e, regulácie, ktoré neporušujú e, európsku legislatívu, európske právo, ale mohli by byť vylepšené. Sú také trošku ťažkopádne, ale máme tam aj niekoľko bodov, ktoré môžu pôsobiť ako porušenie a môžete byť ubezpečení, že komisia už začne konanie pre porušenie, alebo sme začali. Samozrejme nás to neteší, ale Ehm, zároveň sme zodpovední ako strážcovia zmluv, takže v minulosti sme mali porušenia týkajúce sa povolaní. Ehm, to neznamenalo, že ehm, sa to stretlo s akceptáciou a súhlasou tieto porušenia na strane členských štátov, ale ani na strane parlamentu, čiže to porušenie, po tieto porušenia súhlasíme s tým, že často sú to aj politicko citlivé otázky a radi podporíme Európsky parlament vo veľmi striktnej po politike, ktorá podporí iniciatívy, ktoré sme podnikli ako súčasť služb, služieb a balíkov začiatkom roka. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Fón, za vaše komentáre, takže môžem odovzdať slovo späť pánovi spravodajcovi, pán Danty. Ďakujem kolegom, ktorí vystúpili. Rovnako ako zástupcovi komisie mám ešte, máme ešte niekoľko dní na pozmeňovacie návrhy. Ja si myslím, že sa nám podarí nájsť zdieľané stanovisko k tejto sprave vzhľadom na spoločné ciele a keďže tento sektor je veľmi významný, očakávam vaše pozmeňovacie návrhy, vyzývam kolegov, aby ich predložili, prejdeme ich a budeme sa snažiť o maximálne zdieľané stanovisko vo výbore, aby sme vyslali e, veľmi silné posolstvo z parlamentu. Thank you very much. So it means... Dobre, znamená to, že môžeme uzavrieť tento bod a vrátiť sa k bodu číslo 6. Ide o pozmeňovacie návrhy e, akčného plánu o maloobchodných finančných službách. Slovo má spravodajca pán Weidenholzer. Ďakujem, e, pani predsednička. V tomto akčnom pláne ide o dôležitý základ, že vnútorný trh aj pri finančných službách musí byť presadzovaný. Vieme, že finančné služby nie sú normálnymi finančnými službami v tomto zmysle, ale ide o niečo, čo má riziká pre poskytovateľov finančných služieb, ale aj pre spotrebiteľov. Takže aj je dosť dôležité, aby e, zúčastnení aktéry podliehali ochrane. Nemohol som tú správu predstaviť osobne, lebo som bol chorý, ale chcem sa poďakovať pani podpredsedničke Evelyn Geppert za to, že narýchlo ma zaskočila. No a ako som sa dozvedel, tak veľmi jasne poukázala na tieto princípy. Ja som rád, že dnes tu som osobne, môžem to prezentovať z e, trošku oneskorene a ďakujem aj vám, pani predsednička, aj pani Danty, pán, pánovi Dantymu, že to bolo možné. Bolo 58 pozmeňovacích návrhov. Medzi, teda sú medzi nimi aj dobré, e, ktoré sú dobrým základom pre diskusiu, teda dobré návrhy pozmeňovacie. Ja som pracoval na jednom návrhu, ktorý zhrnul e, tieto všetky návrhy a je z toho kompromisný návrh. Sekretariát ešte dnes to zašle tieňovým spravodajcom. Ako mi bolo povedané, a bolo to vyjadrené aj pozmeňovacími návrhmi, tak v troch otázkach tu boli sporné aspekty. Jedna otázka je neutrálny referenčný kurz a ja si myslím, a ešte to trošku podrobnejšie preberieme s tieňovými spravodajcami, že je to spojené s vysokým rizikom v prípade, že tam nie je zabezpečená transparentnosť, ale boli tu rozdielne predstavy o tom, čo sa týka monitoringu iniciatívy stakeholderov, pričom ide o to, že je pozitívne, aby sme sa úplne dohodli na týchto kľúčových princípoch, ale takisto je dôležité sledovať, či sa to e, v tomto duchu aj zrealizuje a je teda aj dôležité koncentrovať sa na to, v prípade, že by to nefungovalo, či by sme nakoniec nemali zvoliť trošku prísnejšiu kontrolu. Ale myslím si, že tieto, všetky tieto problémy v stredu 6. septembra, keď máme stretnutie e, tieňových spravodajcov, všetky tieto problémy sa prediskutujú a ja dúfam, že sa dopracujeme k jednotnému stanovisku. A hlasovanie vo výbore je naplánované na 28. september, čiže celé by sme to mohli uzavrieť ešte tento mesiac. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán Weidenholzer. Znamená to, že môžeme prejsť a slovo dať tieňovým spravodajcom. A ako prvý za EPP dostáva slovo pán Pospíšil, nech sa páči. Ďakujem pekne. Potvrdil by som stanovisko pána Weidenholcera 6.9. Sme pripravení podrobne prediskutovať tých 58 pozmeňovacích návrhov a ukazuje sa tam celá séria zhod a dúfajme, že toho 6.9. si to povieme a že sa na mnohých zhodneme. Dovolte mi, aby som skôr zadefinoval našu všeobecnú politickú pozíciu EPP k tomuto materiálu. Veľmi si vážime prácu pána spravodajca na tomto materiáli, ale stále sme toho názoru, že jednotný finančný trh alebo jednotný trh vo finančných službách by sa nemal dosiahnuť za cenu narušenia alebo poškodenia už dobre fungujúcich národných trhov a skôr než komisia na základe akčného plánu by mala urobiť nejakú právnu úpravu, tak je potrebné dôkladne zanalizovať existujúcu právnu úpravu, napríklad vyhodnotiť a preskúmať nariadenia o vnútroštátnych trhoch, ako tieto nariadenia v praxi fungujú a povedať si, nakoľko aj ostatné právne predpisy, ktoré upravujú túto oblasť finančných služieb, aby sa tieto účinne realizovali. Najprv si treba povedať, či existujúca právna úprava sa dostatočne využíva, či je postačujúca a až na základe takejto analýzy by sme mali eventuálne uvažovať o novej právnej úprave. Naše stanovisko hľadiska rýchlosti príjmu nových, e, novej európskej legislatívy, tak naše stanovisko je skôr zdržanlivé. Najprv zanalizujme súčasnú situáciu a to by mala urobiť komisia na základe akčného plánu. Dôležitá zásada pre nás je, že rozvoj e, finančného trhu v retailových službách by mal rešpektovať kultúrne, jazykové, daningové a sociálne rozdiely na jednotlivých národných trhoch a tieto rozdiely by sa nemali odstraňovať. A dôležitou zásadou pre nás je ochrana práv spotrebiteľov a to súvisí s rozvojom vzdelávania spotrebiteľov, zvyšovania finančnej gramotnosti a s posilňovaním dôvery v cezhraničné spotrebiteľské vzťahy. To zvyšovanie gramotnosti podľa mňa je veľmi dôležité. Z vlastnej skúsenosti v Českej republike doteraz tá finančná gramotnosť je relatívne nízka a to spôsobilo mnohé problémy obyvateľstvu aj my sa v našej krajine snažíme túto finančnú gramotnosť výrazne zvyšovať. Predložili sme veľa pozmeňovacích návrhov a tie idú práve v duchu toho, čo som práve povedal. Spomeniem číslo 11 spolu s pánom Švábom. A tam vítame fakt, že akčný plán komisie sa primárne opiera o nelegislatívne riešenia a opatrenia a pripomína tento plán, že nie všetky existujúce právne predpisy vo finančných službách boli dostatočne účinne, boli realizované. Spomenul by som aj číslo 12, o ktorom ešte budeme diskutovať a to je naša snaha vyzvať komisiu, aby preskúmala a vyhodnotila nariadenie o vnútroštátnych trhoch. Spomenula sa aj definícia neutrálnej referenčnej sadzby. To spomenal pán spravodajca. My by sme to chceli vyškrtnúť, ale sme pripravení toho 6.9. prediskutovať, čo by to znamenalo a celé to vyjasniť. Spomeniem ešte číslo 27 kde spoločne s pánom Švábom zdôrazňujeme, že pre vytvorenie skutočného vnútorného trhu s finančnými službami je nevyhnutná práve vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa a tiež dôvera spotrebiteľov a chceme, aby sa existujúce právne predpisy EÚ v oblasti poskytovania úverov novými digitálnymi aktérmi preštudovali, zanalizovali. To je dôležité. Ešte jedna oblasť pozmeňovacích návrhov, kybernetická bezpečnosť. Vyzývame, aby túto tému komisia v akčnom pláne nepodceňovala a v návrhoch 46 a 48 vyzývame komisiu, aby sa touto bezpečnosťou v akčnom pláne pre finančné služby zaoberala. Záverom vyjadrujeme radosť nad týmto materiálom Predstavil som filozofiu našich pozmeňovacích návrhov a tie najdôležitejšie a tešíme sa na stretnutie 6.9. so spravodajcom a jeho tímom a som presvedčený, že v mnohých veciach nájdeme zhodu. Thank you very much. Then I would... Ďakujem pekne. No slovo dostane teraz pán Sulík, tieňový spravodajca pre EKR. Ďakujem veľmi pekne. No, ako som práve počul od kolegu Pospíšila, vyzerá to, že budem hovoriť niečo veľmi podobné. Chcem najprv povedať, že som veľmi spokojný s návrhom stanoviska aj s pozmenujúcimi návrhmi. Považujem za pozitívne, že komisia v akčnom pláne aj niektorí kolegovia vo svojich pozmeňovacích návrhoch uznali, že nedávno prijatá legislatíva v oblasti retailových finančných služieb potrebuje najprv čas na to, aby sa prejavili jej dopady na samotný trh na spotrebiteľov, respektíve na poskytovateľov týchto služieb. Súhlasím s komisiou v tom, že nestačí mať dobrý legislatívny rámec, pokiaľ tento nie je správne implementovaný, respektíve vynúcovaný. V tomto smere je potrebné apelovať na členské štáty a na samotnú komisiu. Taktiež je potrebné zohľadniť súčasný stav a posledné zmeny a netlačiť na rýchlosť príjmanej legislatívy na úkor jej kvality, naopak stále mať na pamäti princípy subsidiarity a proporcionality. Aj z týchto dôvodov nie som v súčasnosti zástancom ďalšej harmonizácie v tejto oblasti. V pozmeňovacích návrhoch som uviedol, že v prvom rade je potrebné vysvetliť, čo chceme dosiahnuť z dlhodobého hľadiska a sledovať, ako jednotlivé kroky pomáhajú, respektíve nepomáhajú naplniť tento cieľ. Sám som bol niektorými slovenskými občanmi upozornený na problémy, ktoré vznikajú v súvislosti s dynamickým prepočtom meny, ktorý však na rozdiel od kolegyne z SND nenavrhujem zrušiť. Navrhujem však, aby poskytovateľia tovarov a služieb, ktorí ho ponúkajú, uviedli transparentným spôsobom, čo znamená a koľko spotrebiteľa bude stáť a toto sa v súčasnosti nedieje. Respektíve nedieje sa to stále a všade. Rovnako podporujem, aby sa elektronická identifikácia stala interoperatibilnou aj medzi členskými štátmi a súhlasím s pozmeňovacími návrhmi kolegov, ktoré apelujú na význam kybernetickej bezpečnosti. Čo sa týka posúdenia kredibility, súhlasím, že je potrebné že je to potrebné, avšak nesmieme zabúdať na existujúce usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo k posudzovaniu úverovej bonity, ktoré sú účinné od marca 2016. To je odo mňa zatiaľ všetko a teším sa na ďalšiu spoluprácu na tomto stanovisku. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujeme pekne. Za Alde je to pán Selimovič, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani podpredsednička. Dovolte mi na úvod poďakovať spravodajcovi, pánu Weidenholcerovi, za dobrý návrh správy a vidím, že téma retalových finančných služieb Európskej únii je zaujímavá pre všetkých, vzhľadom na počet pozmeňujúcich návrhov vidím e, spoločné východiska, spoločný základ, ktorom môžeme budovať spoločné stanovisko. E, veľa kolegov poukázalo na to, že európske bankové a finančné retailové služby sú, tak sú to oblasťou, kde vnútorný a spoločný trh nepostupuje tak rýchlo, ako by sme si želali. Samozrejme, môžu sa názory rozlišovať na riešenia, ale všetci si uvedomujú aspoň problém. A dovolte mi to zhrnúť. Nie je to len nariadenie a regulácia, ale je to tiež aj prístup v pracujem v Švedsku a mám účet v Belgicku, tak mnoho ľudí to vníma, vníma ako niečo podozrivé, keby som robil nejakú trestnú činnosť. Takže musíme ešte sa veľa vynasnažiť na zmene prístupu, ale teraz hovoríme o pravidlách a budem o tom pokračovať. Pre mňa ako tieňového spravodajcu ALDE, ja by som chcel zdôrazniť kľúčový význam európskych riešení pre európske otázky. A preto chcem zvýrazniť nasledujúcu uh, vec ukončenia teritoriálnych obmedzení, zakotvenie transparentnosti, čo sa týka cezhraničných transakcií, ja stále neviem, aj keď som veľmi dobre informovaný občan a politik, stále neviem, aké sú poplatky na zasielanie peniaz do iných eh, krajín, a hlavne keď eh, ich posielam do Švedska a rovnako podpora digitálnych inovácií e, pre bankové finančné služby. Na základe takýchto riešení e, sa teším na diskusiu so všetkými kolegami, e, ktorá sa uskutoční v priebehu tohto týždňa na zasadnutí tenových spravodajcov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Denis de Jong tu nie je, takže prejdeme ďalšiemu témovému spravodajcu, čo je pán Šoltes. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Takže ja súhlasím s mnohými predchodcami, aj s tým, čo na konci povedal eh, vážený kolega Selimovič. Takže eh, retailové finančné služby sú dôležitou súčasťou nášho každodenného života. Bohužiaľ, trocha v tejto oblasti eh, je stále veľmi fragmentovaný. Ide o oblasť, kde len ťažko budeme zjednocovať. Myslím, že je, eh, je ale v záujme všetkých, aby sme sa na to čím skôr podarilo. Myslím, že prístup k digitálnym finančným službám eh, by musel byť prispôsobený vnútornému trhu. No a potrebujeme lepší prístup a zvýšená kvalita eh, služieb a zvýšenie spravodlivosti. No, existujú stále veľké rozdiely medzi domácimi a zahraničnými poskytovateľmi finančných služieb a ja súhlasím so spravodajcom v tom, že treba vyriešiť, aby boli, aby spotrebitelia zákazníci vedeli, ja, boli jasne informovaní o všetkých poplatkoch, aby sa zvýšil štandard bezpečnosti a nie, aby sa znižovali. Ja súhlasím s prístupom spravodajcu No, vítame tie dôležité aspekty, na ktoré dnes už bolo upozornené. No a ja sa tiež teším na zasadnutie tieňových spravodajcov a myslím, že sme na dobrej ceste. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by sa ešte nejaký iný člen výboru vyjadriť k tejto téme. Áno, pán Dalton, nech sa páči za EKR. Ďakujem pekne to poviem veľmi stručne, sa zaujímam o túto tému, nie som tým spravodajcom. Jedna vec, ktorú som si všimol, musíme byť trochu opatrní, pretože trh to už robí za nás. Existujú spoločnosti, ktoré už ponuku, ponúkajú veľmi rýchle veľmi rýchle transfery finančných prostriedkov cez hranice ponúkajú možnosť mať učil vo viacerých menách a, a umožňuje to, že banky si nemôžu, nemôžu zistrovať poplatky, pretože často sa stretá, a, skrývajú s rôznou reguláciou členských štátov. My musíme byť teda opatrní, pretože trh a to už urobí za nás a my chceme integrovanejší jednotný trh pre finančné služby, tak už sa to deje. My musíme tomu pomôcť a nemôžeme budovať nové bariéry, takže ma trochu znepokojujú uh, smerovanie preukaz, keby to bolo ťažké pre tieto eh, inovatívne spoločnosti. Takže tým sa musíme zaoberať. Ďakujem pekne. Thank you, Dan. Is there any other member? Ďakujem pekne. Chcel by ešte niekto sa vyjadriť? Ak nie, tak eh, počula som, že by niekto z komisie chcel vystúpiť. Nie. Dobre, takže slovo dostane znovu spravodajca, pán Weidenholzer, nech sa páči. Ja by som rád poďakoval za vyjadrenie kolegov. Myslím, že všetci sa zhodneme a dôležitá je ešte miera transparentnosti. Otázka je, ako to dosiahnuť, ale zdá sa mi, že by tam boli veľké rozdiely. Otázka počítačovej bezpečnosti, to je dôležité. Samozrejme, existujú aj principiálne otázky. chceme alebo potrebujeme viac Európy alebo otázka hľadania princípu subsidiarity. To všetko, myslím, ešte sa o tom dá diskutovať. Ja som veľkú väčšinu kolegu pospešila, zohľadil pozmeňujúcu na alebo v jednom návrhu, ale ešte to preveríme a dúfam, že sa nám, som si istý, že sa nám podarí na niečo dohodnúť. A samozrejme máte právo vývoj, aby predbehol legislatívu, ale to neznamená, že by sme mali nič robiť. To sme zažili v prípade ochrany údajov. kde my sme stanovili jasnú líniu. A dnes je to globálny štandard, takže v podstate áno, nemôžeme regulovať príliš, ale kedy je vhodné a užitočné mať jasné, jasnú reguláciu. Takže toľko k pripomienke britského kolegu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Hlasovanie o stanovisku sa uskutoční na zasadnutí 28. septembra, takže týmto môžeme uzavrieť tento bod a môžeme prejsť k voľbe štvrtého podpredsedu, keďže je nás tu dostatočný počet, je tu 11 poslancov. Takže na post štvrtého podpredsedu sme dostali kandidatúru pána Prieta z socialistickej skupiny. Je tu ešte nejaký iný kandidát na túto pozíciu? Ak nie, tak ja by som sa pána Prieta mal spýtať, či súhlasí, ale Nikola nech sa páči, jedrite sa. Musím ospravedlniť kolegu Serža Gutiereza ochorel, neviem, či z emócií z nového postu a že to spôsobilo, že ochorel, ale nemôže byť prítomný, ale skutočne ho veľmi mrzí, že nemôže byť prítomný, ale potvrdil svoju ochotu byť eh, na tomto poste. Vieme, že to bude jediný muž v celom predsedníctve. Želáme jemu, ale predovšetkým všetkým vám a predsedníctvu naozaj vynikajúce vzťahy s našim štvrtým podpredsedom, ktorý samozrejme s radosťou prijíma túto funkciu. Okay. I wanted to propose to... Dobre, ja by som som navrhovala zvoliť aklamačne, ale myslím, že toto už môžem povalovať za nevolenie, ale budeme sa k nemu určite dobre správať. Ja, troma ženami sa nič iné nedá. Ďakujem pekne, to znamená, že sme hovorili o všetkých témach pred hlasovaním. Bohužiaľ musím odísť, pretože máme štúrine dni našej strany, ale pani Koráca Bild slova zaujme predsedania, ak to nebude na čas. Pani Gebharta hovorila, že bude viesť hlasovanie, ale to znamená, že budeme pokračovať o 25 minút. Takže to je pomerne dosť času na kávu. Ďakujem pekne. So, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, um... Milé kolegyne a kolegovia, vidím, že sme uznašenia schopní, takže navrhujem, aby sme prešli k hlasovaniu. Dúfam, že všetci máte hlasovacie karty. To je dobré, ja tiež. Najskôr nás čaká hlasovanie o kalendári zasadnutí výboru IMCO na rok 2018. Vzali ste to na vedomie. Súhlasíte? Kto je za? Proti? Zdržali sa? A je to jednomyselne schválené. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme k hlasovaniu o elektronickom kódexe alebo Európskom kódexe elektronickej komunikácie. Ja by som chcel požiadať, aby ste boli pozorní, pretože to bude náročné a komplikované hlasovanie, kde musíme dobre spolupracovať, aby to hladko prebehlo. No a Najskôr pozmeňujúci návrh 302, 303, 304. Kto je za? Proti? Zdržali sa. A to si ešte overíme. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. Dobre, teraz eh, pozmeňujúci návrh 305. Eh, Nie, 314, pardon. Eh, spolu so 181, kto je za? Proti? Zdržali sa? A bolo to zamietnuté. 311 za? proti, zdržali sa prijatí. 312. Nie, 312 je bezpredmetný. 315. Kompatibilný, kto je za? Proti? Zdržali sa? To si overíme. Rada by som vás ešte požiadala, aby ste skutočne zdvíhali ruky, aby sme to jasne videli kto ako hlasuje. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Teraz prejdeme pozme sa na 316 spolu so 183. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 317 za proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 57 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 330 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 331 za, proti, zdržali sa Overíme si to. Hlasujte prosím o 331. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Hm, pozmeňujúci návrh 332. Za. Proti. Zdržali sa. Je to tiež tesné, takže si to overíme. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 334 za, proti, zdržali sa. To si tiež overíme. Hlasujte prosím, hlasovanie je ukončené. 333 aby to bolo jasné, 333. Pani Reda, vy ste práve povedali 334, teda o ktorom hlasujeme. Dobre, takže začneme ešte raz. Ospravedlňujem sa za chybu. 333. 333 si overíme. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 334 za, proti, zdržali sa rovnaká väčšina, bolo to zamietnuté. Alebo nie, takže si to overíme. Overíme si návrh 334. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 338, ten bol stiahnutý, pardon, 339 za, proti, zdržali sa tiež to nebolo úplne jasné, takže si to overíme. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Teraz 343 za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo prijaté. Áno, dobre. Teraz blok 344, 345, 346 a aj ďalšie. Ja neviem, či ich musím všetky vymenovať. Nie. Dobre, kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. 347 za, proti, zdržali sa, to si tiež overíme, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 348 za, proti, zdržali sa prijatí. 350 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 351 a 352 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 353 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 354 za, proti, zdržali sa prijatí. 356 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 355 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 357 za, proti, zdržali sa, prijatí. 358 a 359 za, proti, zdržali sa, prijatí. 64 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 361 prvá časť za, proti, zdržali sa EPP nehlasovalo, bol tam plus, takže to bolo prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí 363, 363 za, proti, zdržali sa. To si overíme. Takže hlasujte prosím o 363. 363. 363. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 364 a 365 sú bezpredmetné 65 za, proti, zdržali sa kolegyne, kolegovia skutočne prosím, zdvíhajte poriadne ruky, aby som e, vedela, ako hlasuje. Ak polovica sály nič neukazuje, tak len ťažko sa v tom zorientujem. Takže preto musíme si zopakovať toto hlasovanie elektronicky. Hlasujte, prosím, o pozmeňujúcom návrhu 65. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Bolo to nejasné? Nie, 65. Dobre, teraz prejdeme pozornicu návrhu 366. Šesťdesiat päť. súhlasia ostatné skupiny s tým, aby sme opakovali hlasovanie. Dobre, nikto nie je proti. Takže budeme hlasovať opäť o pozmeňujúcom návrhu 65. 6, 5. Hlasovanie je otvorené. 65. Ukončené. Bolo to prijaté. 366 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 369 spolu s pozmúcim návrhom 185 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 370, 371, 372, kto je za, proti, zdržali sa prijatí 373 spolu so 199 za, proti, zdržali sa prijatí 375 za, proti, zdržali sa, to si overíme. Hlasujte prosím o pozmeňujúcom návrhu 375. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 376 za. Proti. Zdržali sa. My to si musíme ešte overiť. Hlasujte prosím o pozmeňujúcom návrhu 376, hlasovanie ukončené, bolo to zamietnuté. 378 za, proti, zdržali sa prijatí. 377 je bezpredmetný, 379 je kompatibilný, kto je za, proti, zdržali sa prijatí 380 za, proti, zdržali sa prijatí 381 je spredmetný 382 prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. 383 za, proti, zdržali sa, prijatí. 384 za, proti, zdržali sa, prijatí. 385 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 386, 387, 388, netreba hlasovať, 389 za, proti, zdržali sa prijatí. 390 za, proti, zdržali sa si overíme. Hlasujte, prosím. Pozmeňujúcu návrhu 300. 90 hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 391 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 392 a 200 spoločne. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijatý. 393 za, proti, zdržali sa, prijatí 394 za, že to je bezpredmetný, pardon, spravedlňujem sa, ja som nemal čas pozrieť si dôkladnejšie hlasovací zoznam, pretože som len tak v poslednej chvíli zaskočila 395 a 396 za, proti, zdržali sa prijaté. 397 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 398 za, proti, zdržali sa prijatí. 399 je bezpredmetný, 400. Aha, je to zlučiteľné. Čiže 399 za, proti, zdržali sa prijatí. 400 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 401 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 402 za, proti, prijatí. 403 za, proti, zdržali sa, prijatí. 404, 405, 406 za, proti, zdržali sa, prijatí. 407 za, proti, zdržali sa prijatí 408 za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo prijaté, ale nie som si úplne istá, a preto otváram hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 408. 408. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 409 spolu s 204, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 67 za, proti, zdržali sa, prijatí. 68 za, proti, zdržali sa, prijatí. 411 za, proti, zdržali sa, prijatí. 412 za, proti, zdržali sa, si musíme overiť, 412, hlasovanie otvorené, to bolo veľmi tesné, hlasovanie je ukončené, a bolo to prijaté. Tak ešte raz, kolegyne a kolegovia, viem, že je to dlhé hlasovanie, ale, ale ak celý blok nezdvíha ruky poriadne, tak je ťažké odhadnúť výsledok. 413 za, proti, nezdržali sa zamietnutí. 414 za, proti, zdržali sa prijatí. 416 za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo prijaté, 415 za, 415 je bezpredmetný, 417 za, proti, nezdržali sa prijatí. 69 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 419 za, proti, zdržali sa prijatí. 420 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 422 za, proti, zdržali sa, to si musíme overiť, zelení neukázali ani gule, ja som to nevidela, sú to tesné hlasovania, hlasovanie ukončené a bolo to zamietnuté. 421 za, proti, zdržali sa, prijaté. 424 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 423 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 70 za, takže 70 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 425 za, proti, zdržali sa, prijatí. 426 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 427 za, proti, zdržali sa, 428 za, proti, zdržali sa, to si overíme. 428, hlasujte proti, prosím, hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. 429 za, proti, zdržali sa, prijatí. 430 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 431 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 432 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 433 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 433 za, proti, Zdržali sa. Zdržali sa zamietnuté. Štyristo 35 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 436 za, proti, zdržali sa, prijatí, 437 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 438 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 442 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 443 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 444 za, proti, zdržali sa. To musím preveriť. 444 otváram hlasovanie, ukončujem hlasovanie. Je to zamietnuté. 445 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 446 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 447 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 448 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 449 za, proti, zdržali sa, nie. Keby SD neukazovalo rozlične, ešte raz 449 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis číslo 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis číslo 6, unblock 11, z 11, 12, 13 a 14 spoločne. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis pozmeňovací návrh 7. Kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 8 spolu s kompromisným návrhom 14. Kto je za, proti, zdržali sa prijatý. 87, 88, 89, 90 a 23. Kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh číslo 9 spolu s kompromisným návrhom 15. Kompromisný návrh 9 spolu s kompromisom 15 pozmeňovacie návrhy 771, 772, 73. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Návrh 512, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 513 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 514 za, proti, zdržali sa prijaté. 92 za, proti, zdržali sa, prijatá. 515 za, proti. Musím to preveriť. Otváram hlasovanie. 515, uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 516 za, proti zdržali sa zamietnuté s tým istým číslom 517 za, proti prepačte, kto sa zdržal nikto zamietnuté kompromisný návrh 30 spolu s pozmeňovacím návrhom 521. Nech sa páči, pán Nistel Roy. Dnes ráno na hlasovaní v Libe sa vychádzalo z toho predpokladu, že oni boli gestorským výborom a boli kompetentní pre pozmeňovací návrh, ktorý je v kompromise 30, kde sa robí ten malý dodatok. Tá ten riadok e, e, pomoci pre deti, alebo tá linka, pardon, telefonická linka pomoci pre deti, pre tie deti, ktoré e, sú nezvestné, zmiznuté, tá Child Help Line v tom texte, ktorý bol oznámený. Ak nemáte nič proti tomu, bol by som rád, keby som to, to mohol oznámiť a aby to bolo začlenené aj do hlasovania. So, äh, Dankeschön, Herr Nistelrooy. Haben Sie alle... Ďakujem. Všetci ste pochopili, o čo ide. Pán Stefan, chcete sa Pán Štefanek, chcete sa k tomu vyjadriť? Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedkynia. Takže chcem podporiť pána Nistel Nistelrojsa a jeho požiadavku. Ďakujem. Ja, ich äh, muss jetzt allerdings trotzdem fragen. Ale napriek tomu musím sa opýtať, je, sú tu dvaja poslanci alebo jedna politická skupina, ktorá je proti tomuto úsnehu. Nie je to tak. Nik nie je proti častiam tohto návrhu, ani tak to nie je. Takže máme tu E, hlasovať, môžeme o tom hlasovať spolu s kompromisným návrhom 30, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu 521, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh 17, kto je za, proti, musím preveriť. Kompromisný návrh 17. Je to zamietnuté. kompromisný návrh 18. E, za, proti, <clears throat> Takže necháme to preveriť. Kompromisný návrh 18. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Kompromisný návrh 19 spolu s návrhom 27, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh 20a. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Dobre, tak preveríme to. EPP to chce preveriť. Dobre, nech sa páči. Otváram hlasovanie e, ku kompromisnému návrhu 20a. Je to prijaté. Pán Šváb, to bolo dosť jednoznačné. Ale chceli ste si byť istí, dobre. To je v poriadku. 20b odpadáva potom 97 a 98. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 530. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijatí. Kompromis 21, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromisný návrh 22 za, proti, zdržali sa, prijatí. Takže spolu s, s viacerými ďalšími uvedenými návrhmi. Teraz by sme prešli k 590, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Dobre, môžeme to preveriť. Takže preveríme číslo 590, uzatváram hlasovanie, je to zamietnuté. kompromisný návrh 23 spolu s kompromisnými návrhmi kompromisným návrhom 37 a pozmenovacím návrhom 34. Prijaté je teraz kompromisný návrh 24 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh 25 an blok za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz prejdeme k návrhu 633. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveriť. Dobre, takže preveríme 633. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Mali ste pravdu. Je to prijaté. Ospravedlňujem sa. Zle som to odhadla. Teraz k pozmeňovaciemu návrhu, eh, teda kompromisný návrh 26 an blok. Kto je za, proti? Zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 27 zo 41, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz ...665. Mm, prepačte, pani, pri, pani Mici, vy máte ústny pozmeňovací návrh. Len doplniť prva... Number dependent interpersonal communications service, service shall give consumers the possibility to cancel or switch individual parts of the bundled contract to add where doplniť where this option is included in the contract tam, kde táto opcia je uvedená v zmluve. Äh, dann frage ich äh, der, der, des Rechtens. Dobre, takže aby to bolo korektné, tak sa spýtam, či je niekto proti tomuto pozmeňovaciemu návrhu. Nie je, takže môžeme o tom hlasovať spolu s pozmeňovacím návrhom 665. Kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 134, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 28, an blok za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh 29, za, proti, zdržali sa, prijatý. Číslo 10, kompromisný návrh 10, unblock, za, proti, ešte raz od začiatku. Kompromisný návrh 10 za, proti, zdržali sa, prijatí. 735 za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to zamietnuté, ale nie som si istá, takže preveríme. 735, nech sa páči, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie, je to prijaté. Kompromisný návrh 31, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 740 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh 32 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 33 za, proti, proti, zdržali sa. Preveríme to. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňovací návrh. Takže 151 za, proti zdržali sa 151 <clears throat> za, proti, zdržali sa prijaté 760 za, proti, zdržali sa prijaté 152 a 761, to nie je nič, 762 za, proti, zdržali sa, myslím, že je to zamietnuté. Preveríme. 762. Je to zamietnuté. 763 za, proti, zdržali sa. Prosím, zdvihnite ruky. 763 za, proti, zdržali sa. Musím to preveriť. 763 Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie, je to prijaté. 764 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 100 kompromisný návrh 5 bol prijatý. Muss ich gerade die Dienste fragen, das bin ich mir nicht ganz sicher. Nie som si istá. We have to vote? Okay. Also 768. 768 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 769 za. Proti zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 50 za, proti, zdržali sa, prijatí. 156 a 770, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. No, 157 uh, za. Ešte raz 157 za. E, zdržali sa prijatí. 159 za, proti. Takže 158, prepačte, za, proti, zdrali sa, prijatí. 159 za, proti, zdržali sa, prijatí. 774 za, proti, zdržali sa, prijatí. 160 za, proti, zdržali sa, prijatí. 161 za, proti, zdržali sa, prijatí. 162 a 775 spolu za, proti, zdržali sa prijaté. Dobre, pán Šová, preveríme to 162 a 775. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Kompromis 51 za, proti, zdržali sa prijatý. 164 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 165 za, proti, zdržali sa, prijatý. 165 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 167, 168 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 169 za, proti, zdržali sa, prijatí. 170 za, proti, zdržali sa, prijatí. 1 a 170 sú bezpredmetné. 173 za, proti, zdržali sa prijatí. 174 za, proti, zdržali sa prijatí. 175 za, proti, zdržali sa zamietnutí číslo 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 176 je bezpredmetný, 177 za, proti, zdržali sa, to si overíme, 177, hlasujte prosím, Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 178 za. Takže, ten je bezpredmetný. Dobre. 180 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 3 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 182 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 183 bezpredmetný 184. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Si overíme 184. Si overíme to elektronicky. Hlasujte prosím o 184. Hlasujte 184. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Myslím, že jedna skupina tu zmenila názor. Sto deväťdesiat za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Kompromis 16. Áno, 194 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 196 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 198 198 za, proti, zdržali sa prijatí. 201 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Dvesto šesť Čiže 200, 205 za, proti, zdržali sa prijatí. 206 za, proti, zdržali sa prijatí. 218 a 219, ktoré sú identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Neviem, je výsledok, takže si to musíme overiť. 218, 219, hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 229. Našli ste to, 229. V mojom zozname to strana 55. To sme kolegovi 54, takže 229 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 230 za. Proti. Zdržali sa zamietnutý. 24 za, proti, zdržali sa, prijatí. Musíme si overiť, či 239 bola prijatá, potom 28, 236 sú bezpredmetné. Teraz e, to neviem takto z hlavy. Kann uns jemand weiterhelfen?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 Musíme si overiť, ktoré návrhy boli prijaté, ako pokračovať. Er äh, also 49 bol prijatý, takže to bezpredmetné. Äh, äh, Ak to vidím správne, tak nás čaká záverečné hlasovanie Ďakujem všetkým za vynikajúcu spoluprácu a budeme hlasovať v záverečnom hlasovaní o návrhu celej správy v znení pozmeňujúcich návrhov. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 31 hlasov za, 1 hlas proti, 2 sa zdržali. Ich bedanke mich auch. Ďakujem za spoluprácu so všetkými, pretože bolo to veľmi komplikované. A ďakujem pani Charanzová za vašu dobrú prácu. No a pani Koraca Bil bude ďalej predsedať. Wow. I was yeah. like Mm. Okay. Okay. Hi everybody. Dear colleagues, please let's start, because we already... Kolegovia, e, poprosím vás, mali by sme začať, lebo už aj tak meškáme. Ak sa chcete porozprávať, tak sa radšej rozprávajte mimo sály. Musíme pokračovať v programe. Všetkých zdravím. Nikolá. Ciao everyone. Well, hi everybody. My plane was delayed for more than an hour, so that was a good start. Viacej ako hodinu som čakala na lietadlo, no to bol naozaj pekný začiatok tejto sezóny alebo polete, za to sa ospravedlňujem, ale už som tu a ide o stanovisko k smernice Európskeho parlamentu a radio o posilnení právomoci orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu. Je to podľa pravidla 53 Pani Majdel EPP je spravodajkyňa a dám slovo Andreasovi Švábovi, ktorý bude hovoriť v jej mene. Ďakujem, hovorí pán Šváb. Musím na úvod povedať, že žiaľ, že Eva tu dnes nie je. Nešlo to zariadiť inak a preto ma poprosila, aby som vystúpil v jej mene. A teraz to prečítam Vzhľadom na to, čo teda ide o túto tému a keďže je spravodajkyňou, tak to nechcem pokaziť. A tak preto to prečítam. Efektívnejšie presadzovanie pravidiel v oblasti hospodárskej súťaže to je základ a kompetentné orgány v členských štátoch musia mať príslušné nástroje. A toto je kľúčový nástroj na to, aby sme dokončili vnútorný trh. Návrh komisie zaistuje, že tieto orgány budú mať porovnateľné vyšetrovacie možnosti a tiež budú môcť navrhovať a presadzovať rôzne sankcie. Na to celé bude viesť k právnej istote pre firmy. Isté programy sa stali veľmi úspešnými v tomto smere a komisia ešte viacej prehlbuje tie ustanovenia, ktoré sa týkajú vzájomnej spolupráce o oznamovaní rozhodnutí, o vedení vyšetrovacích krokov a tak ďalej. Evin návrh je v súlade s návrhom komisie. Najprv kolegyňa navrhuje jasné a transparentné pravidlá pre menovanie a prepušťanie kompetentných orgánov a Spravodajkyňa si myslí, že ak zvýšime právomoci UNCA, tak to musíme dať do súladu s príslušnou úrovňou samostatnosti a transparentnosti. Takže transparentné menovanie na základe skutočných výsledkov a maximálna transparentnosť, to všetko zvýši dôveru občanov v tieto orgány. Niektoré orgány sú slabšie, nemajú dosť zdrojov a komisia už teraz spomína, že tie potrebné zdroje na presadzovanie, vehementnejšie presadzovanie práva, tak musia sa zaistiť. Eva to tiež podporuje a hovorí, že jedno riešenie platné pre všetkých nemôže ani v tejto oblasti platiť. Tieto orgány sa môžu posilniť zvláštnymi čiastkami a takéto ustanovenia ale e, znamenajú, že by tieto orgány mohli viesť paralelne viacero vyšetrovaní a boli by samostatnejšie. Takže návrh stanoviska navrhuje väčšiu autonómnosť v oblasti rozpočtu a aby sa zohľadnili rôzne situácie v jednotlivých členských štátoch. A ešte k sankciám. A to je záver. Áno, teraz v rôznych členských štátoch podniky čelia rôznej miere alebo rôznym sankciám a to môže narušiť hospodárskú súťaž a návrh stanoviska návrhu komisie navrhuje toto prekonať a tiež sa navrhuje maximálna úroveň sankcií. A to by malo byť tých 10 celkového obratu danej firmy. A to by mal byť ten strop. Navrhovateľka tiež prichádza s tým, že právne postupy musia byť čo najjednoduchšie a treba zabezpečiť, aby príslušné orgány mali upravené právomoci v súlade s tým, ako podniky vlastne teraz fungujú. A tiež ide o spôsob, ako môžu tieto orgány hľadať dôkazy. Ďalším krokom je predkladanie pozmeňovacích návrhov. Streda 13. septembra, to je veľmi skoro a kolegyňa sa teší, že bude možné prediskutovať všetky tieto veci s ďalšími kolegami. Ďakujem, Andreas hovorí, pani Koraca Bild. A teraz Nikola v mene sociálnych demokratov. Ďakujem, pani predsednička. Ospravedlňujem pani Grapiny, nemôže byť dnes prítomná. Ja e, za ňu ako zatieňového prečítam jej pripomienky. Cieľom legislatívneho návrhu je vylepšiť fungovanie národných orgánov a zabezpečiť účinnejšie pôsobenie politik hospodárskej súťaže. Môžeme všeobecne túto iniciatívu komisie podporiť, keďže ochrana hospodárskej súťaže je veľmi dôležitý nástroj na zabezpečenie rozvoja firiem, na prispešne lepšej kvality tovarov, výrobkov, lepší jednotný trh a zabezpečiť nižšie ceny pre spotrebiteľov. Je veľmi dôležité, aby táto normatíva sa aplikovala uniformne na celej európskej úrovni. A to je dôvod, prečo kompetentné národné orgány potrebujú adekvátne normy. Napríklad Mali by tieto sa aplikovať v celej EÚ, nezávisle od toho, kde firma pôsobí. Dodávam, že národné orgány pre hospodárskú súťaž by mali mať dostatočné finančné zdroje na rozvoj špecifických aktivít a mali by e, mať neustále pripravovaný personál v tomto zmysle a predložím aj pozmeňovacie návrhy. Treba upresniť a harmonizovať definíciu kartelu a objasniť ustanovenia v článku 29, kde v súčasnom znení neumožňujú zber informácií od národných orgánov hospodárskej súťaže v prípade trestnej zodpovednosti. Ďakujem spravodajcovi a dúfam, že budeme úzko a plodne spolupracovať aj s ostatnými tieňovými, aby sme sa dopracovali k lepšiemu a účinnejšiemu fungovaniu jednotného trhu a aby lepšie aplikovali sa aj normy o jednotnom trhu. Ďakujem kolegovi. Teraz myslím za ECR. Je tu kolega Dalton. Ďakujem. Ja by som tiež chcel poďakovať navrhovateľke za ten návrh textu. Ja si myslím, že je to výrazné zlepšenie pôvodného textu komisie. Je to jednoznačnejšie ECR e víta tento návrh a tiež oceňujeme tú snahu o vylepšenie. Vieme všetci, aká je situácia na národnej úrovni. Niektoré režimy v niektorých členských štátoch sú úspešnejšie a lepšie než inde, takže tu máme veľmi rozdielne registre opatrení. Samozrejme, môže ísť o trestné či občianskoprávne riadenie podľa e, druhu priestupku. Potrebujeme tiež zabezpečiť dodržovanie princípu subsidiarity. Na to treba naozaj veľmi dohliadať, ale myslíme si, že návrh je správne zameraný a zacielený. Je tu snaha naozaj presadzovať účinnejšie pravidlá hospodárskej súťaže Niekedy sú tie návrhy až príliš štedré a ten odstrašovací efekt niektorých opatrení je príliš mierny alebo zmiernený a tu budeme spolupracovať s kolegami a predložíme pozmeňovacie návrhy v tomto zmysle. Pani predsednička Dita Charancová za Alde, nech sa páči. Ja by som rada poďakovala spravodajcovi za prácu. Myslím si, že to východisko je veľmi dobré a má dôvod, prečo tu nie je určite. A my tešíme, že sa s ňou stretneme, keď sa jej skončí materská dovolenka. Tento návrh podporujeme, ale sú tu isté veci, o ktorých diskutujeme. Budeme sa viacej zaoberať otázkou sankcií na 10 maximum 10 obratu Nemáme ešte stabilizovaný názor a budeme to diskutovať a, a vítame aj ďalšie zmeny. Je tu tiež otázka siete príslušných orgánov. Je potrebné, aby to dobre fungovalo, aby každý štát mal prístup k informáciám z iných členských štátov a to tiež znamená lepší prístup k tým jednotlivým databázám, a záznamom. A my si kladieme otázku, či táto smernica sa môže využívať preto, aby v tej oblasti, kde, čo som spomínala, aby sa veci zlepšili, alebo či by sme to nechali na nejaký iný legislatívny návrh. Budem nad tým uvažovať, ale rozhodne sa teším na spoluprácu. Ďakujem. Vítá teraz pán Albrecht za zelených. Ďakujem, hovorí pán Albrecht. Nechcem to tu zbytočne naťahovať. Predložený návrh ide správnym smerom. Budeme sa zaoberať tým, ako orgány pre dodržiavanie hospodárskej súťaže budú môcť ešte lepšie pracovať v oblasti digitálneho trhu. Tam dochádza k narušovaniu hospodárskej súťaži veľmi často. Potom sú dva typy faktorov. Hodnota údajov, hodnota váhy na trhu a sú tu určité monopoly. A tieto výzvy e, je treba viacej sledovať orgánmi. Ďalšia politická skupina nie je zastúpená, takže otvára možnosť pre ostatných, aby sa vyjadrili. Chce sa niekto zúčastniť diskusie? Nie. Ja by som len dodala v mojom mene. Veľmi vítam tento balíček a podporujem jeho základnú líniu. V zásade sa dá povedať, že je tu naozaj e, potreba urobiť oveľa viacej, zabezpečiť, aby legislatíva vo vnútornom trhu sa lepšie dodržiavala v členských štátoch. Tento balíček je veľmi vítaným nástrojom, pohybujeme sa už veľa rokov v kruhu a tu nejde o to niečo nové vymýšľať ale správne presadzovať a zaisťovať e, uplatňovanie toho, čo už existuje. Spolupráca medzi týmito orgánmi pre hospodárskú súťaž je vítanou. Pozmeňovacie návrhy môžete predkladať do 13. septembra. 21. sa bude hlasovať v IMKO. Myslím, že Andreas nechcel nič zhrňať, lebo veľká rozprava nebola. A posledný bod na programe, a to je rešpektovanie súkromného života, ochrana osobných údajov v elektronických komunikáciách a zrušenie smernice 2002 lomeno 58 o regulácii súkromia a elektronických komunikáciách. Spravodajkyňou je Eva Majdela, zrejme Andreas bude znovu hovoriť v jej mene áno, ako si ste správne povedali, hovorí pán Šváb som veľmi rád, že Eva sa venuje tejto veľmi náročnej úlohe. Žiaľ, ako som už povedal, dnes tu nemôže byť. A v jej mene by som rád povedal, že ochrana základných práv a slobôd, hlavne rešpektovanie súkromného života je veľmi nevyhnutné. Počas stretnutí so zúčastnenými stranami sa zistilo, že Všetci sa zhodnú na jednom a síce, že by sa to malo točiť okolo spotrebiteľov. Je potrebné zabezpečiť, že pre spotrebiteľov to nebude príliš náročné, pokiaľ ide o všeobecné žiadosti o súhlas. Všetci sa môžeme zhodnúť na tom, že firmy, ktoré sú si vedomé potreby ochrany súkromia, iš, idú správnym smerom, ale je potrebné vytvoriť správnu rovnováhu vzhľadom na kľúčovú kompetenciu tohto výboru by sme sa mali snažiť o vytvorenie dobrého podnikateľského prostredia a pre dobré podmienky pre spotrebiteľov. Rád by som poďakoval za konštruktívnu spoluprácu všetkým, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy. Bolo ich spolu 530 čo je asi najviac za dobu, e, za ktorú sa na tejto téme pracovalo. Je potrebné ochrany súkromia predovšetkým detí, hlavne vtedy, keď ide o zariadenia pre deti. Spravodajkyňa sa teší, že aj ostatné politické skupiny predložili pozmeňovacie návrhy, ktoré idú podobným smerom. Ešte by som dodal, že spravodajkyňa je rada, že ostatné politické skupiny predkladali pozmeňovacie návrhy, ktoré nevytvorili žiadnu dvojznačnosť či dvojzmyselnosť v prípade právnych nástrojov, ale sú tu isté pozmeňovacie návrhy, na ktorých sa zatiaľ ešte nezhodneme a to je v definícii a vo vyňati článku 6 a 8 ide o legitímne záujmy v spracovaní údajov a metaúdajov hoci vo všeobecnom nariadení je jednoznačné pravidlo v tom zmysle, že súkromie je základné právo. Spravodajkyňa je toho názoru, že politické skupiny by sa touto témou mali ďalej zaoberať a že by to mali rie- riešiť aj <clears throat> predávanie a šifrovanie údajov a Eva si myslí, že je možné dosiahnuť kompromis vo väčšine návrhov, ale v niektorých bodoch sú názorové rozdiely a bude potrebné ísť viacej do hĺbky, aby sme v tých diskusiách boli schopní nájsť nejaké spoločné východisko. Preto si myslím, že bude najlepšie, keď sa e, spolu s tieňovými tomu budeme venovať. Ak sa k tomu tí tieňovi vyjadria, ja sa potom ešte vyjadrím na záver, Teraz pani Šaldemoze. Ďakujem. Ďakujem za vydarený úvod. Ide o základné zásady, na ktorých je správa postavená. Mám veľkú rado, že sa snažíme o kompromis, pretože je možné nájsť zhodu vo výbore. Keď sa pozrieme na všetky tie kompromisy, tak som si neistá, či sa vzali do úvahy všetky naše priania z našej politickej skupiny SND. Ide hlavne o presnú a hlavne prísnu definíciu elektronickej komunikácie. Naša politická skupina chce hlavne to, aby sa zachovalo to základné, aby z toho nevypadli žiadne legitimné záujmy a chceme, aby ten definitívny dokument mal lepšiu formu. Je to dôležité aj pre ochranu detí, ich súkromia, ochranu údajov o, o deťoch a teším sa, že s tým súhlasí aj spravodajkyňa. Ale stále si myslím, že kompromisné pozmeňovacie návrhy by sa mali ešte prepracovať v prípade práv detí. Tie definície by mali vyzerať trochu inak. Článok 6. Tam je kompromis, kde vidíme, alebo je to návrh, ktorý pre nás nie je priateľný. A ešte sme predložili ďalšie pozmeňovacie návrhy, ktoré sa plne nezohľadnili. Myslím, že keď sa tieto kompromisy príjmú, tak bude zložité sa dohodnúť. My ako SND do rokovaní vstúpime s tým, že je potrebné sa neustále zasadzovať za ochranu súkromia v elektronickej komunikácii. A sme ochotní pracovať na kompromisoch, ale chceme presne preveriť, čo všetko vlastne do nich bude spadať. Ďakujem. Kolega Dalton. Now, my starting point when looking at this proposal was to question what exactly is the problem we're trying to Takže ide o to, aký problém, na aký problém to má dopad, pretože e, GDH je obsahom návrhu, čiže bez toho, aby sme riešili dôvernosť v článku 5, e, tak väčšina e, návrhu komplikuje to, čo už je v GDPR. A to bude spôsobovať problémy pre naše podniky, keď sa budú snažiť prispôsobiť sa GDPR. Takže toto e, by malo byť riešené vo viacerých pozmeňovacích návrhoch a musíme nájsť vhodnú rovnováhu medzi e, súkromím a bezpečnosťou pre spotrebiteľov a funkčnú digitálnu spoločnosť, ktorá bude bezpečná pre spotrebiteľov. Ja si myslím, že to netreba robiť v tomto štádiu teraz vôbec. Uvidíme, ako GDPR bude fungovať v teréne, v teréne a potom môžeme riešiť prípadné nedostatky, keďže ešte ani nevieme, aké nedostatky vzniknú, keďže to ešte nevstúpilo do platnosti. Ale to nemáme tu pred sebou. Máme konkrétny návrh, ktorý musíme splniť a ja mám eh, návrhy, ktoré eh, zabezpečia dobré riešenie. Chcem to vlastne zosúľadiť celé z GDPR e a ide tu o spracúvanie, aby nedošlo k tej únave z udelovania súhlasov, čo je veľký problém. Ale spotrebitelia by mali mať voľbu, ktorým spoločnostiam dôverujú so svojimi údami a ktorým nie. Ako viacerí kolegovia Predlažil som e, aj k harmonogramu pozmeňovacie návrhy. Myslím, že je dôležité, aby sme mali realistickejšiu e, lehotu na implementáciu. Vždy som si myslel, že by sme sa nemali unáhliť s implementáciou tohto nariadenia, než nebudeme vedieť, ako bude fungovať GDPR. Musí to byť technologicky neutrálne, pretože technológia sa mení, nemôžeme to regulovať iba na základe technologických riešení. Takže budúce služby a aplikácie tým budú dotknuté a ešte nevieme, čo to bude, takže nemôžeme toto nejakým spôsobom regulovať. A ide tu o to, že podnikateľský model internetu je základom. Tento model, eh, vlastne tie platobné platformy sú na základe toho oveľa ľahšie, eh, lacnejšie a umožňuje to, aby existovali bezplatné platformy. Komisia tvrdí, že tam nedáva ad-based revenues, ale vlastne útočia na tieto ale ak nebudeme e, pozmeňovať ten návrh, tak e, sa budú navyšovať e, náklady za všetky služby cez internet a to nikto nechce. Je potrebné chrániť súkromie, ale myslím si, že to už zabezpečuje GDPR. A myslím si, že je to základ pre e, silné stanovisko, že budeme chrániť spotrebiteľov a teším sa, že budeme e, na tom spolupracovať s kolegami. Ďakujem teraz za Alde Matis van Lindenburg. Ďakujem pani predsedkyňa v mene všetkých tieňových e, spravodajcov. Sa ospravedlňujem, pani Kalas tu dnes nemôže byť. Chcela by som sa vyjadriť k pozmeňovacím návrhom, ktoré predložila k tomuto dokumentu. Poprvé je veľmi dôležité, aby sme chránili dôvernosť komer, e, e, komunikácie, je tu priestor na inováciu. Debata sa často popisuje ako čierna alebo biela, ale často sa zneužívajú údaje a tým sa uškodí ekonomike viac, než ako keby sme ju regulovali Zlepšuje sa tu priestor pre inováciu napríklad. Ďalšie spracovanie údajov v súlade s GDPR. Takisto podporuje návrh komisie. Tiež je pre ňu dôležité, aby tento návrh bol technologicky neutrálny. Je tu napríklad príliš veľké zameranie na prehliadače v návrhu komisie, pričom občania sa viac e, prikláňajú k aplikáciám, e, mobilným zariadeniam. Súhlas nastavenia súkromia, e, tam je potrebné poskytnúť stimuly, aby firmy spolupracovali, aby predložili praktické riešenia pre užívateľov, riešenia, ktoré poskytnú voľby, ktoré, pokiaľ ide o úroveň súkromia, ostanú zachované a nemyslí si, že vymazaním článkov 10 a 9 sa splní tento cieľ. Nastavenie súkromia by malo poskytovať opcie, aké údaje chceme zdieľať a s kým. No a v neposlednom rade si myslí, že rozsah pôsobnosti článku 11 a možnosti pre členské štáty mať prístup ku komunikáciám občanov je príliš, to je príliš široké. Nie je dôvod, aby komisia rozširovala e, rozsah pôsobnosti smernice o elektronickom súkromí, keďže prístup komisie je zvážiť súkromnú sféru jednotlivca, pokiaľ ide o ich komunikáciu a osobné zariadenia. Takže znovu zavádza právny základ, ktorý je stanovený v smernici o elektronickom súkromí. K článku 11 takisto si myslí, že členské štáty by nemali mať možnosť uvalovať akékoľvek povinnosti, ktoré by znížili bezpečnosť komunikačných sietí a služieb. Bolo by úplne kontraproduktívne, aby e, spoločnosti chránili súkromie užívateľov a potom povedať členským štátom, e, že kedykoľvek chcú, môžu umožniť spoločnostiam, aby znižovali e, vlastne túto úroveň. Chcem vám e, sa poďakovať mene pani Kajaš, teší sa na e, ďalšiu spoluprácu s kolegami. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím už nikoho z GUE, tak by som dal slovo Janovi Albrechtovi. Dala slovo Janovi Albrechtovi. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za kompromisný návrh, aj keď to už, čo, povedalo S, čo bolo povedané zo strany SD, ešte treba urobiť veľa práce na to, aby to naozaj mohli byť kompromisné návrhy, aby boli otvorené a úprimné, pretože si myslím, že tieto návrhy sa uberajú jedným smerom v miestnosti a e, e, vynecháva to viacero návrhov iných skupín a nemyslím si, že to bude zmysluplné stanovisko ak to odhlasuje iba 51% výboru. No a to je také všeobecné vyjadrenie, ale e, na zároveň je tu veľa možností na to, aby sme to vylepšili. Poprvé si myslím, že chcem nadviazať na to, čo povedal pán Dalton. E, súvisí to s otázkou, akým spôsobom e, je to prepojené na GDPR a akým spôsobom sa zabezpečí právna istota návrh, ktorý tu je, alebo návrhy, ktoré tu sú, to neobjasňujú, ale skôr to ešte oveľa viac komplikujú. Keď si zobrieme odsek 3 článku 1, tak sa vlastne úplne mení e, súčasná situácia, že e, vlastne e-privacy je lex specialis a e, údaje, ochrane, teda ochrana údajov nie je jasné, ako e, je tam tá interakcia medzi týmito dvoma. Zdá sa, že toto sú úplne neprepojené legislatívne akty. No a potom vlastne e, už e, tam nebude, nebudú dané rovnaké podmienky pre všetkých, pre podniky, ktoré operujú v obidvoch oblastiach. Čiže ja si nemyslím, že toto je dobrý spôsob, ako to urobiť. Mali by sme jasne stanoviť, že kde sa uplatňuje GDPR, a kde sú tie konkrétne pravidlá v tejto oblasti. Napríklad v článku 6 sa to de- je to ešte horšie, pretože vlastne sa tam len nekopíruje to, čo je v GDPR do tohto dokumentu, ale všetko ostatné je vynechané. Čiže máte tam právny základ GDPR, ale zároveň tento právny základ, čo je um, z právneho hľadiska úplne nelogické a je to na viacerých miestach, čiže myslím si, že e, sú treba urobiť také všeobecné zmeny politicky, čo je za tým. Myslím, že v tejto forme by sme nepotrebovali e, nariadenie e-privacy. Súhlasil by som s pánom Daltonom, že majme len GDPR, pretože je to len zmetočné. Tak ale prečo máme pred sebou návrh komisie e-privacy, pretože oblasť e, e-privacy bola vyňatá z pravidel o ochrane údajov, pretože sa zaklada aj na základných právach dôvernosti a integrity systémov IT. Nie je reč len o osobných údajoch, ale aj o koncových zariadeniach a o ich integrite. A to je iná situácia a hovoríme o komunikačných údajoch. Nie všetky komunikačné metaúdaje, ktoré už sú sami o sebe veľmi citlivé, pretože sa dá zistiť e, lokalita, odkiaľ sa volá, ako často sa volá, ale môžete získať veľmi presné osobné profily, ale aj pokiaľ ide o obsah, tej komunikácie a to, čo sa navrhuje tu ako v úvodzovkách kompromis pani Majdel, je, že aj tieto obsahové údaje môžete využiť. Môžete využiť to, čo poviem do telefónu a čo poviem do mikrofónu a nemusíte, sa, nemusíte požiadať tú osobu o súhlas a môžete urobiť reklamu a niekomu to predať. Ale prepačte, toto nie je to, čo e, povedala kolegyňa z AIDE a, nejde tu, a nerobím, vlastne ne, ne, nezlepšujeme dôveru spotrebiteľov. Sme výbor pre ochranu spotrebiteľov a myslím, že toto nie sú tie očakávania, ktoré sa na nás kladú. Znížilo by to ochranu, ktorá teraz existuje vo všetkých 28 členských štátoch. A ja si nemyslím, že to by bolo akceptované od kohokoľvek Takže niečo by sme si nahovárali, keby sme hovorili, že sa to dá takýmto spôsobom využívať pre širšie účely, ktoré už sú dané. Čiže týmito slovami, inými oblastiam, inými slovami, vypustenie komunikačných údajov Poskytovateľia kominúci by mohli ukladať osobné údaje, čo je neakceptovateľné aj z pohľadu hm, Európskeho súdneho dvora. Musíme to ešte vyriešiť, aby sme mali právne korektné, politicky priateľné riešenie v tejto miestnosti. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedkynia. Pre mňa ide o to, aby sme mali tú správnu rovnováhu medzi osobným súkromím a dostupnosťou údajov, čo umožňuje internet a internet veci a je to vlastne otvorný zdroj, otvorený zdroj informácií a služieb. Obávam sa, že viaceré pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené, vlastne narúšajú túto rovnováhu. Nemali by sme obmedzovať údaje do takej miery, ako je to požadované niektorými kolegami. A zároveň nemôžeme oslabovať toto nariadenie. Ide o to, aby sa zabezpečilo, že toto nariadenie bude v súlade e, s finálnym e, dohodnutým textom GDPR. Súhlasím, dopad na podnikateľskú komunitu, ktorá má problémy kvôli GDPR, myslím, že viacere z mojich pozmeňovacích návrhov alebo návrhom mojej skupiny sa uberajú práve týmto smerom. Napríklad, že sa snažíme odstrániť 6-mesačnú notifikačnú lehodu. No a myslím, že toto môže byť e, reflektované v kompromisnom návrhu. Ešte nás čaká veľa práce. Ďakujem. Ak už sa nechce nikdy, nikdy vyjadriť, tak sa vyjadrím ja za seba. Podporujem líniu um, spravodajcu, ale aj to, čo povedala Dita, Daniel a Matis, sú tu závažné obavy o rovnováhe medzi právnou istotou, aby sme neblokovali inovácie a technologický rozvoj vnútorný trh, flexibilita, ktorá je potrebná pre spoločnosti a pre digitálnu ekonomiku a ochrana integrity a osobných údajov. To je dôležité. Otázka, eh, ktorá sa kladie, je, aká je pridaná hodnota smernice e-privacy v porovnaní uh, s GDPR. Uh, eh, takže to spôsobilo veľký chaos pre všetky, pre spoločnosti všetkých veľkostí žiadajú o úsmernenie, o podporu, ako to interpretovať. Investujú veľa peňazí na konzultantov, akým spôsobom to implementovať. Namiesto toho, aby sme im poskytli právnu istotu, e, pravidlá, ktoré e, budú platiť aj v budúcnosti, v čase, kedy Európa bude konkurovať, ak sa nám podarí podporiť piatu slobodu, slobodu pohybu údajov, tak vytvárame dodatočné pravidlá, ktoré sú nejasné a nekonzistentné z GDPR a zachádzajú príliš, príliš ďaleko. No a je to mimo realitu s potrebami jednotného trhu. Ja som bola zvolená vo Švedsku, no a ak záleží niektorým ľuďom na integrite a súkromí, tak sú to práve Švédi, čiže ja nie som ochotná čeliť kritike. Predložila som pozmeňovacie návrhy tejto súvislosti, ktoré sa podobajú tým, ktoré už e, uviedli kolegovia. Pokiaľ ide o ten časový rámec, je síce pekný nápad mať to v rovnakom čase ako GDPR, ale neposkytne to spoločnostiam dostatok času, najmä malým a stredným podnikom, aby pochopili, prispôsobili sa a jednoducho je to príliš krátka doba. Trochu ma znepokojujú e, súbory cookies, pretože súbory cookies to je dosť zásadný nástroj pre marketing a je množstvo webových stránok, nové webové stránky, nové spoločnosti, ktorých musia používať a táto neutralita pre súbory cookies je naozaj veľmi dôležitá. Inak opäť budeme riskovať, že budeme blokovať technologický rozvoj. Sú rôzne typy súborov cookies, takže sú tu tie, ktorým by sme sa mali vyhnúť. No a potom budú spoločnosti úplne nezávislé od Google pre marketing. To chceme, lebo taký by bol ten výsledok, keby sme implementovali ten text v súvislosti s cookies. Tiež je problém s obmedzovaním procesov pre metaúdaje. Využívajú sa na vyvíjanie nových služieb. Je tu podpora inovácií namiesto blokovania inovácií. A e, takáto konkurencia poskytuje väčšiu slobodu voľby spotrebiteľom. Nie ide o to, že chránime spoločnosti, ale aj spotrebiteľov, aby sa zlepšil vlastne ich zážitok. Konečné zariadenie, áno, musíme chrániť aj dôvernosť a e, utajenie e, tých zariadení. Aj to je dôležité, ale to nie je dôvod, aby sme vytvárali nové nariadenie o ochrane údajov, ktoré už máme. A teraz chcem povedať, že ma veľmi teší, že drahá kolegyňa Kristel z SND tiež spomenula otázku dôležitosti ochrany maloletých som spolupredsednička e, skupiny pre práva detí. E, myslím si, že by sme mali spojiť naše sily, aby sme chránili deti. E, chcem sa poďakovať sama sebe. A teraz by som udelila slovo komisii. Despina Spanu, je to riaditeľ DG Connect. Thank you, Chair, and thank you to the honor. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem všetkým poslankyňam a poslancom na túto zaujímavú debatu. Ukazuje to stále, že sú tu niektoré otázky, ktoré treba vyjasniť. Nebudem plýtať vašim časom, budem sa sústrediť na tie podstatné. Najskôr by som chcela poďakovať za túto vynikajúcu prácu a diskusiu. Vidíme množstvo dobrých návrhov v pozmeňujúcich návrhoch, napríklad podpora pre nariadenie, čo samozrejme zaistí dobrú harmonizáciu, pretože jeden z problémov z nich je implementácia v rôznych členských štátoch, takže my, my to skutočne oceňujeme rovnako podporu pre šínenie OTT sú over the top, čo používajú spotrebitelia. Je dôležité zahrnúť ich do rozsahu pôsobnosti, no a potom zosúladenie s GDPR, čo je jedným z našich cieľov, musí byť održaný. No a rovnako som počula v rámci diskusie veľa o prepojení na GDPR. A nesmieme zabúdať na jednu vec, rozsah pôsobnosti tohto návrhu je ochrana dôveryhodnosti a dôvernosti komunikácie, ochrana údajov, spada GDPR, takže hovoríme o rôznych veciach, hovorili ste o internete veci, mobilných zariadeniach, tie všetky spadajú do návrhu, dokonca spadajú aj do rozsahu poslednosti dnes platných smerníc, takže napríklad na mobilné zariadenie sa nedá umiestniť kuky bez súhlasu Takže by sme znižovali štandardy prach a ochrany súkromia, ak by sme eh, navrhovali vylúčenie do súčasného návrhu. Takže nesmieme zabúdať ani na to, aká je, aká je existujúca situácia a čo očakávajú užívateľia v konečnom dôsledku a čo by odstranili niektoré navrhované zmeny. Základom návrhu je súhlas a dôvod, prečo také dominantné návrhu je presne, pretože potrebujeme, aby spotrebitelia to prijali, my tomu verili. A to bude viesť aj k novým obchodným modelom, ako riadia eh, svoje údaje. Takže by sme zrušili súhlas, tak by sme umožnili výnimku, ktorá sa navrhuje na spracovanie niektorých metaúdajov, eh, čo by rozšírilo to, čo sme už my eh, vedli ako výnimky v súčasnej smernici o ochrane súkromia. Nesmieme zabúdať na to, že súčasné pravidlá umožňujú telekomunikačným podnikom e, spracovávať, e, ktoré e, údaje na poskytovanie pridanej hodnoty a my sme ďalej rozšírili možnosti na spracovávanie metaúdajov. Takže toto je veľmi dôležité. Ďalej o pravidlách o súboroch Musím povedať, že ochrana zariadenia už je súčasne platné, platné, platné pravidlo. Takže ak by sme to mali, ak by sme to odstránili z návrhu, tak by sme znížili to, čo e, oslabili súčas, požiadavky súčasnej smernice. Takže ja dúfam, že budeme ďalej spolupracovať a sme samozrejme ochotní vysvetliť, e, ako čo, čo bolo napríklad teraz spomenuté, my že sa sústredíme na prehliadače. Nie to len to, hovorilo sa v internete veci a dnes sa a tie údaje, ktoré radí napojená chladnička, to spada pod GDPR. No a tá komunikácia medzi chodničkou a obchodom eh, jasňuje súčasné nariadenie, ale umožňuje to telekomunikačným firmám možnosti na spracovanie metaúdajov v príslušných situáciách na ochranu bezpečnosti a tak ďalej. Takže my sa tešíme na diskusie, pretože vidíme, že sú rôzne názory vo výbore. My radi pomôžeme, pretože čas je veľmi dôležitý, pretože GDPR že platiť v máji 2018, takže my by sme radi postúpili ehm, na pokrokovom výboru a v výboroch parlamentu. Ďakujem pekne, pani Spina Spanu z komisie za toto objasnenie. Teraz časový harmonogram hlasovanie na výbore 28. septembra a hlasovanie na výboru, výbor LIBE v októbri. Takže teraz prejdeme k poslednému bodu programu a je to návrh stanoviska Hm, téme záchrana životov, posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ a spravodajcom je Daniel Dan- Danton a my zvážime pozornosť návrhy. Ďakujem pekne, predsednička. Ja sa posnažím o maximálnu slušnosť a rád by som poďakoval všetkým kolegom, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy. Naposledy, keď sme o tom hovorili, a tak sme sa zhodli na prioritách, na ďalšie zlepšenie bezpečnosti na cestách. Odráža sa to vo väčšine 38 pozmeňujúcich návrhov. Myslím, že je to veľmi dobrý e, základ pre niekoľko kompromisov, ktoré nadchádzajúcich dňoch predložím. Takže pár kľúčových, e, ten, ktoré sa objavili v pozmeňujúcich návrhoch, e, ktoré sú založené na dôkazu na zlepšenie bezpečnosti na cestách. Teraz máme viac údajov o cestných nehodách. To je dôležité, aby sme využili tieto informácie na formulovanie zlepšení bezpečnosti. Digitálna revolúcia otvára množstvo možnosti na zlepšenie cestnej bezpečnosti a autonómne bezpilotné autá sa stále stretajú s mnohými výzvami. Preto sa musíme venovať aj tejto otázky šírenie údajov, keďže digitálna revolúcia je veľmi rýchla. A tak je dôležité, aby sme chránili údaje z vozidel. v rámci pravidel GDPR by sme nestrávili mesiace rokovaním o technických zgových vozidiel na to, aby sme oslabili ochranu súkromia, ktorá je nevyhnutná v každodennom živote, adekvátne a rýchle kompenzácie, keď sa zistí nekonformita vozidiel. No a s tým úplne súhlasím. Je tu jasné právne a morálna povinnosť výrobcov a tým sa zaoberáme aj v legislatíve typového schvalovania, ktorom začnú tento týždeň triológii zaistenie kompenzačného režimu tiež dôležitá vec na zlepšenie bezpečnosti vozidel z dlhodobého hľadiska nechránení používateľia ciest a cestných komunikácií. A vidíme, že podiel smrteľných úrazov rastie, pretože bezpečnostné bezpečnostné prvky, chránia hlavne vodičov a nie tých, ktorí prídu do kontaktu s vozidlom. A preto cyklisti a chodcovia budú dôležitou súčasťou pri znižovaní smrteľných úrazov v cestnej premávke v EU. A ja som tie, pri, predložil tiež niektoré a, pozmeňujúce návrhy o mŕtvych uhloch užitkových vozidiel. No, veľa pozmeňujúcich návrhov zamerajú na zlepšenie cestnej, bezpečnosti cestnej premávky, a, tak pre myslím, ako aj a pre účastníkov cestnej premávky. A to je na záchranu života, ako aj zlepšenie a konkurencieschopnosti priemyslu. Takže toľko k si návrhom a teším sa na názory kolegov. Ďakujem Daniel a teraz ste noví spravodajcovia a ako prvý dostane za EPP slovo Carlos Skojelo. Ďakujem pekne kolegovia. Už som vždy v tomto výbore povedal, že bezpečnosť vozidiel je rozhodujúca, keď si uvedomíme, e, koľké e, stovky obetí dopravných nehôd máme v Európe. Ja si myslím, že nikto tu nespochybňuje fakt, že je potrebné vylepšiť bezpečnosť na cestách. Je to veľmi dôležité kritérium. Treba vylepšiť aj bezpečnosť európskych vozidiel. Veľa sa už v tejto oblasti urobilo za posledné ročia, ale treba ešte pokračovať, treba vylepšiť infraštruktúry a treba e, pôsobiť aj na homologizačné systémy a je potrebné e, aj získavať informácie z nových členských štátov. Ja predložím pozmeňovacie návrhy v tomto smere. Pôjde o témy ako potreba koherentnosti, politiky, bezpečnosti na cestách integrovaným spôsobom. Venovať sa e, tejto problematike aj na úrovni vzdelávania, prípravy spotrebiteľov a tak ďalej. Príprava šoférov a tak ďalej je potrebné venovať sa otázke aktívnej bezpečnosti, nielen pasívnej. Sme si vedomi, aké výzvy stoja mm, pre niektorých malých výrobcov, na to nezabúdajme. A pripomínam, že tieto nové prvky bezpečnosti vozidiel by mali stimulovať inovácie a investície v EÚ a je potrebné aby sme stimulovali konkurencieschopnosť európskych firiem. Imič európskych značiek vozidiel na celosvetovej úrovni vstupuje do hry. Ja sa teším z tých pozmeňovacích návrhov a, a som toho názoru, že vo väčšine predstavujú tie obavy, ktoré majú všetci a som presvedčený, že tento text umožní vylepšiť bezpečnosť na európskych cestách. Dúfam, že sa dopracujeme ku kompromisom v tých e, životne dôležitých otázkach, pretože ide o záchranu životov, životov našich spoluobčanov, ide o prierezové otázky, a na ktoré sú potrebné viaceré politiky. Čaká. Ďakujem pekne, Carlos Coelho. A teraz za SAD e, pani Westfál. Ďakujem pekne, predsednička. Milé kolegyne a kolegovia, ja mm, by som chcel povedať, že e, taký zotovený sa tu opäť e, stretávame nevždy. To je samozrejmosť, no a skutočne si myslím, že dnes sa e, hovoríme v tomto momente o tejto správe a to je veľmi vhodné pre ten netakom dlhým, dlhým časom. Zverejnil štatistický úrad Nemecku údaje, že počet smrteľných nehôd a úmrtí e, z tento rok o 1500 narastol. Ja sama som z regiónu, ktorý pred 8 týždňami zažil e, veľmi hroznú nehodu autobusu, pri ktorej prišlo o život množstvo ľudí, nedokázali utiec z horiaceho autobusu. No a preto ja hovorím, že bezpečnosť cestnej premávky zabrániť stratám životom na, uli- na cestách je na nášho úsilia. No a som rada, že pozmeňujúce návrhy, ktoré som si pozrela, Zmúme, ehm, že súhlasíte. Samozrejme, ochrana údajov je pre mňa veľmi dôležitá. Aj to, mm, podľa rozpravy, sa preukázalo, aké je to dôležité osobné údaje patria vodičom, vodička musia byť chránené. A som bola rada, aby to Európska únia, Európska únia a spoločenstve tak realizované. Podľa mňa je správne a dôležité, že práve my tu vo výbore pre ochranu spotrebiteľov vyšleme silný signál a žiadame aby pri zvolávacích akciách v prípade automobilov, v prípade poruš- porušenia typového schváľovania, a to je tiež náš každodenný život, hovoríme práve o tom, čo sa stane, aká autá sú zvolávané, kto za to nesie zodpovednosť. dôležité, aby sme zohľadňovali záujmy spotrebiteľov a tie aj chránili. Je nepripustné, aby kvôli chtivosti automobiliek a nikoho nevinímam. Museli trpieť spotrebitelia. Ja si myslím, že všetci poškodení vodiči takomto sú podvedení, tak musia byť finančne odškodnení. Ja som rada, že sú ďalší poslanci, ktorí podporujú tieto snahy. Nakoniec toho chcem povedať, že sme na dobrej ceste. Keď sa nám to podarí urobiť spoločne, tak eh, v konečnom dôsledku ochránime ľudí v Európskej únii pred nehodami. Ďakujem pekne, teraz mene Alde, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, budem pokračovať po holandsky. som už hovoril nedávno, môžem podporiť návrh spravodajca. Ja som podporil pozmeňujúce na, eh, návrh spravodajcu. Ja som predložil tri pozmeňujúce návrhy. Prvý ukazuje, že Európa musí byť eh, v čele, musí byť lídrom bezpečnosti cestnej premávky. Musíme zajistiť bezpečnosť tak, aby bolo čo najmenej obetí smrteľných úrazov v cestnej premávke. Ďalej, pustím informovanie spotrebiteľov pre mňa bolo negatívne nápadné, že komisia hovorila, že minimálne 20 prodaných vozidiel je menej bezpečných, ako by sa dalo na základe výsledkov textov NCAP povedať. A nie je možné klamať spotrebiteľov, No a ja si píše, test NCAP musí odražiť bezpečnosť vozidla. A ďalej ochrana osobných údajov. To musí vždy v súlade nariadením GDPR všeobecným nariadením. V súlade s návrhom komisie by to malo byť povinné, ak to skutočne bude viesť k zlepšeniu cestnej premávky. Pozmeňujem si návrh 27 je to samozrejme veľmi dôležité, aby sa cieľene zhromažďovali údaje, ktoré sa týkajú skutočne príčin dopravných nehôd, pretože to zlepší bezpečnosť cestnej premávky. Ako už povedal spravodajca, musíme sa venovať ochrane chodcov a cyklistov. Ja mám veľký problém s pozmúcim návrhom číslo 11 ktorý úplne vypúšťa druhý odstavec, pretože musia byť chránení naši spotrebitelia v EÚ a musí možné rýchlo podniknúť nejaké kroky, napríklad pri stiahovaní vozidel v zvolávacích akciách, vidím, že ktorí sú vlastne prikyvujú, pretože to je skutočne dôležitá téma, pretože každá obeťa dopravných hôd je. ďakujem pekne. A teraz mene zelených Igor Šoltes. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, ďakujem za slovo. Ja by som najskôr chcel poďakovať pánu spravodajcovi za eh, návrh správy. Ja v mene skupiny zelených som predložil niektoré pozmeňujúce návrhy, eh, ktoré sa týkajú predovšetkým eh, zlepšenie dozoru zadných eh, zlepšení dozoru pre príslušné orgány a technické testy. No a dôležité, aby orgány boli nezávislé, dôležité je tiež, eh, že by boli aby spotrebitelia boli informovaní, že vozidla to sú testované v laboratóriách a preto eh, sú výsledky často rozdielne od eh, praktickej premávky. Ja súhlasím s tým, že povedali kolegovia, že európsky spotrebitelia v prípade nesúladu, nesúladu informácií sa eh, môže obratiť na rýchle a účinné eh, opatrenia. No a je potreba tiež opatrenia na finančné odškodnenie. pozmenujúce na 1 sme eh, hovorili o význame prechodu na eh, udržateľnú dopravu. Eh, v pozmenujúci návrh hovoríme o spolahlivosti informácií v súlade s príslušnou smernicou, s príslušnou legislatívou. Podporíme kompromisné návrhy, pretože Ide nám o rovnaké ciele, aké zdôraznili ostatní kolegovia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne kolegovi Šoltésovi a to uzatvára rozpravu k tomuto stanovisku. Ešte spravodajca chce na záver urobiť rezume, ale veľmi stručne, pretože už je neskoro veľmi strične. Ja súhlasím s tým, čo tu bolo povedané s pripomienkami. Je to téma, ktorá, a to ma teší, ktorá nevyvoláva nejaké politické spory či roztržky. Veľa toho súvisí s legislatívou, ktorá už je predmetom trialógu, ale kľúčová je otázka náhrady, schvalovanie typov a tam musí byť oveľa lepšie odškodnenie tých, ktorí e, boli predmetom nejakej zavádzajúcej informácie. Samozrejme, všetko sa to dá ešte vylepšiť, ako tu všetci povedali. Je dôležité, aby v tejto fáze nedochádzalo k smrteľným obetiam. V lete sme vo Veľkej Británii mali najhoršiu automobilovú nehodu za posledných 30 rokov. Bohužiaľ, dochádza k tomu a je veľmi dôležité, aby sme počet takýchto nešťastí znížili, aby sme sa dopracovali k nulovým číslam a budeme sa zaoberať pozmeňovacími návrhmi a všetkými pripomienkami ďakujem, hovorí pani predsednička. Je to dôležitá téma záchrana životov. 28. septembra sa bude hlasovať v našom výbore v Trán v oktobri. Končím dnešnú diskusiu aj schôdzu. Chcem vám všetkým poďakovať a stretneme sa v pondelok 27. o 15.